Dear colleagues, good afternoon. Vážení kolegovia, eh, pekné doobedenia a vítajte opätovne na pokračovaní našeho zasadnutia výboru pre rozpočet. Predseda Artui eh, preberie predsedanie preto ma poveril, aby som túto diskusiu o viacročnom finančnom rámci moderovala aj ja. Hovorili sme o tom na úrovni e, výboru o uznesení o budúcnosti financovania Európskej únie a pán Olbricht a pani Izabel Toma ako spravodajcovia budú pracovať na novej správe, ktorá bude odprezentovaná a o ktorej budeme hlasovať eh, v prvej polovici nasledujúceho roka. Medzi tým výbor eh, k tomu vydá stanovisko v máji. Samozrejme, eh, Jan Levandovský a Gerard Depré, spravodajcovia pre vlastné zdroje, už pokročili v prácach na svojej správe, ktorá bude takisto odprezentovaná podľa podobného časového rozvrhu. Medzi tým sme začali významné diskusie s odborníkmi, s externými odborníkmi a pre účely dnešného stretnutia tu máme pani Margarita Schratzenstahler z Rakúskeho ústavu pre hospodársky výskum a pána Kenela z výskumného ústavu v Budapešti Rozhodli sme sa, že budeme štrukturovať našu dnešnú diskusiu do dvoch blokov. Prvá časť sa bude teda e, týkať štruktúry viacročného finančného rámca. A pani Schratzenstahler bude hovoriť o prvej časti a pán Kenel bude hovoriť o trvaní viacročného finančného rámca. Predtým, než prejdeme k štruktúre a trvaniu, navrhol by som, aby som dal slovo našim dvom spravodajcom, pánovi Tomiovi, pani Tome a pánovi Olbrichtovi. Pán Olbricht, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som privítať eh, našich expertov, eh, pretože sme pripravení s vami hovoriť o vašich postojoch. Iba som, by som pripomenul mojim kolegom, že máme veľmi konkrétny program našich prác, pretože sme v procese prípravy na VFR a máme všeobecnú politickú dohodu, ktorú by sme, v ktorej, na základe ktorej by sme, by sme chceli e, finalizovať pred vypršaním mandátu tohto Európskeho parlamentu a komisia. Toto je politický plán. E, v tomto pláne však e, máme v prvom rade návrh zo strany komisie v rámci balíčka a neoficiálneho dokumentu o budúcom financovaní Európskej únie, kde máme konkrétne návrhy a konkrétne čísla pre rozpočet. Dnes e, do obeda sme hlasovali o uznesení výboru pre rozpočet, ktorý bude predložený na plenárnom zasadnutí v Štrásburgu. Podľa návrhu komisie naša reakcia pozostáva z toho, čo si myslíme o metódach všeobecného prístupu, o hlavných výzvach, ktoré pred nami stoja. Takže toto je dokument, o ktorom sme hlasovali dnes do obeda. Teraz začíname eh, prípravu správy z vlastnej iniciatívy a v rámci tejto správy by sme boli konkrétnej, boli, by sme radi boli konkrétnejší a samozrejme zahrnuli by sme tam e, názory a stanoviská rozličných parlamentných e, výborov, ktoré sú zodpovedné za sektorové politiky, či už je to kohézia, pôdohospodárstvo, výskum a inovácia a tak ďalej. E, pripravíme túto správu z vlastnej iniciatívy a chceli by sme ju mať pripravenú do marca, pretože komisia prislúbila predstaviť e, program VFR v máji. Preto je e, naše dnešné stretnutie veľmi dôležité. Chceli by sme tu mať e, hlavné prvky diskusie, ktorá prebehne v nadchádzajúcich mesiacoch. V našej správy z vlastnej iniciatívy budeme mať v prvom rade všeobecný prístup, ktorý sa týka európskeho rozpočtu a VFR a v tejto prvej časti ako parlament by sme chceli vyjazniť e, náš postoj k štruktúre rozpočtu. To je tá prvá otázka, ktorú si chceme položiť v nadchádzajúcich mesiacoch, je tá, či by sme mali niečo zmeniť. Potrebujeme zmeny v tom, ako je rozpočet štrukturovaný, je potrebné niečo dodať, je potrebné niečo zmeniť a tak ďalej. A či je potrebné nejak zasahovať do filozofie rozpočtu. Pretože dôležité, toto je dôležité pre našu budúcnosť. A je to samozrejme aj otázka, ako to začleniť do súčasného rámca. A preto potrebujeme aj váš odborný názor a preto tu máme aj odborníkov, ktoré sa týka štruktúry viacročného finančného rámca a to aj z pohľadu z vlastných zdrojov. To je ten prvý prvok. Ten druhý prvok je sú rozpočet e, z pohľadu nie našej správy z vlastnej iniciatívy, ale z pohľadu správy pána Depre a Levandovského, e, keď sa bude príjmať rozhodnutie o vlastných zdrojoch. Takže otázka je, čo sa týka e, filozofie viacročného finančného rámca, či by sme mali niečo zmeniť alebo zmeniť nejaké drobné detaily v jeho rámci. No a ďalšia otázka je, že jeden z prvkov, o ktorých budeme hovoriť, je trvanie. Nie je to iba technické eh, technické riešenie časového eh, rámca, ale aj trvanie jednotlivých eh, politík a o tom, akým, ako táto časová štruktúra môže byť užitočná pri zavádzaní konkrétnych politík. Takže budeme, budeme mať príležitosť vypočiť si ďalšieho dnešného odborníka o trvaní VFR. Či to bude štruktúra 5, 7, 5 plus niečo. Čiže vypočujeme si odborníkov, aké sú klady a zápory každého z týchto návrhov. Takže aby som to zhrnul. Chceli by sme odprezentovať pozíciu celého parlamentu v marca a na to potrebujeme mm, odborné eh, stanovisko, aby sme mohli prijať eh, konkrétne stanovisko, aby sme boli pripravení na rokovania s komisiou po odprezentovaní nového VFR. Eh, samozrejme, ako náhle bude tento projekt odpo- e, odprezentovaný, bude aj posunutý na e, radu. Čiže toto je naša nadchádzajúca agenda a plán. A akým spôsobom tieto dve odborné stanoviská majú miesto v našej práce. Samozrejme sú to e, prvky, ktoré všetky zohľadnia našu prácu do marca. Izabel, nech sa páči. Ďakujem pekne veľmi stručne, pretože e, kolega Jan Olbricht už povedal takmer všetko. Ja by som chcela e, využiť e, túto chvíľu na to, aby som poďakovala spoluprávajúca všetkým kolegom, ktorí nám umožnili dnes veľkou väčšinou prijať túto uznesenie, čo je len prvou etapou. A mám to dostatočný počet na to, aby sme mohli Mm, vytvorili účinné, účinné východisko, tak ako povedal Jan Olbricht, tak e, by som snáď vám dodala, že je to iniciatívna správa, ktorá už e, začne fungovať alebo začne pracovať, pretože príslušná komisia už e, príslušné výbory už začali vypracúvať svoje vlastné stanoviska. Táto správa z vlastnej iniciatívy má dve časti. Je tu jedna časť, ktorá sa týka rozpočtu No, eh, všetkými otázkami, o ktorých budeme hovoriť dnes. Eh, otázky štruktúra, rozpočtu, viacročný finančný rámec. Eh, to treba vyriešiť súčasne problém čitateľnosti, pochopiteľnosti, o čom sa hovorí voči, čiže pochopiteľnosť voči, pre, pre občanov o jasné politických prioritách, ktoré musia byť kompatibilné s flexibilitou, vidíme v súčasnom VFR, že táto flexibilita nebola dostatočná, takže e, musíme nájsť isté zmeny a prispôsobenie a ďalej otázka trvania, e, taká, ako už povedal Jan, treba e, zosúľadiť dva prvky. Poprvé, demokratický aspekt, totiž, že to trvanie má byť súladené s volebným mandátom Komisie parlamentu, ale tiež potrebujeme dostatočnú viditeľnosť Takže všetky tieto priority, ktoré sa zdajú byť protichodné, treba pre ne nájsť riešenie, ktoré umožní, aby boli navzájom kompatibilné. Myslím, že to na teraz stačí. Ja samozrejme ďakujem za eh, dnešné uznesenie sekretariátu výboru a politickým poradcom, ktorí odvedli vynikajúcu prácu, ale ja viem, že robili veľkú prácu, pretože eh, a skutočná práca začína teraz eh, s iniciatívou správ a potom s rokovaniami. Ďakujem pekne. Isabel Tomá. Ďakujem veľmi pekne eh, pani Tome a Janovi Olbrichtovi za to, že nastavili rámec dnešnej diskusie. A teraz dáme slovo našim dvom hosťom. Predtým, než im dám slovo, chcel by som im pripomenúť to, že hoď čo povedia sa nemusí nevyhnutne pretaviť do stanoviska v rozpočtu, e, výboru pre e, rozpočet. Budú mať e, rečnícky čas stanovený a potom dáme slovo tieňovým spravodajcom, spravodajcom a samozrejme kolegom z výboru pre rozpočet. Takže pre tú prvú časť o štruktúre VFR pani Schratzenstahler ďakujem veľmi pekne za pozvanie na toto zaujímavé e, stretnutie. Je mi potešením a zároveň veľkou cťou e, môcť hovoriť o budúcnosti VFR na tomto stretnutí. Začnem tým, že budem prizvukovať, e, že ten prístup k VFR bude dimenzovaný novými úlohami a novým, novým stavom, nastaveniami a samozrejme e, budeme musieť čeliť novým výzvam, e, ako je napríklad regionálne dis, e, disparity, kohézia a máme štruktúrálne problémy a samozrejme sú tu vece ako klimatické zmeny a samozrejme demografické zmeny, ktorým čelia mnohé štáty a samozrejme je tu aj zvlášť vysoký podiel e, nezamestnanosti a samozrejme e, e, persistentná chudoba, respektíve vnímaná chudoba a to na pozadí migrantskej krízy. Čo sme sa naučili, respektíve poučili zo súčasného viacročného finančného rámca, je to, že E, že rozpočet nevie dostatočne riešiť e, tieto problémy ani na stránkach výdajov, ani na stránkach e, príjmov, tak aby podporil udržateľné riešenia. A samozrejme v rámci svojej stratégie Európy 2020 eh, eh, výhľadovo dokonca do roku 2030. Eh, A samozrejme je tu aj napríklad aj plnenie Parískej klimatickej dohody z roku 2015. A sú tu významné medzery v udržateľnosti tak na strane príjmo ako aj výdavkov. Čo sa týka výdavkov, chcela by som zdôrazniť tu na tomto mieste, ako aj spomenúť systém vlastných zdrojov, ktoré je nesmierne dôležité. Dovolte mi poskytnúť vám eh, krátky eh, prehľad existujúcich deficitov v štruktúre eh, výdavkov a samozrejme poukázať aj na taký prechod na tie oblasti, ktoré prinášajú väčšiu pridanú hodnotu e, v rámci EÚ a kde vidíme neustály pokles e, výdavkov, ako je napríklad polnohospodárska e, politika, kde sme videli napríklad nárast v pôdohospodárstve, a to v oblasti greeningu, alebo napríklad v politikách pre výskum a vývoj. Avšak v súčasnosti ehm, práve tento sektor produkuje relatívne málo e, pridanej e, hodnoty. A samozrejme toto e, iba potvrdzuje iba záujem členských štátov maximalizovať svoj vlastný zisk z príjmov z európskeho rozpočtu. A to samozrejme predovšetkým e, v krajinách, ktoré sú čistými prispievateľmi. Bude, pred, bude to predstavovať väčší záť, väčšiu záťaž a zdá sa, že tie nevnímajú nejaké priame prínosy zo strany európskeho rozpočtu. Napriek významným zmenám pri dlhodobých zmenách priorit financovania súčasnej VFR je neustále dominovaný spoločnou polnohospodárskou politikou, e, ktorej podiel síce klesá, ale samozrejme stále tvrdí veľmi významnú časť výdavkov. E, druhá najväčšia e, výdavková časť je kohezná politika, ktorá tvorí približne jednu tretinu všetkých výdavkov. Máme pomerne významnejšiu, ale stále nedostatočne veľkú časť 13 na eh, schopnosť vrátanie výskuma a vývoja a samozrejme časť na venovaná rozvojovú eh, pomoc. A to je iba tá časť, čo, ktorá je v rozpočte, ale potom máme ešte ďalších 30 miliard v európskej rozvojovej pomoci, ktorá je oddelená od európskeho e, rozpočtu. Potom je tu e, časť 1%, ktorá sa týka bezpečnosti braníc v súčasnom viacročnom finančnom rámci. Čo sa týka strategickej orientácie, e, ktoré som už spomenula predtým, súčasný rozpočet preukazuje veľmi výrazné medzery v udržateľnosti. Súčasný podiel SPP udržuje súčasnú štruktúru a to dáva dôraz práve na ten prvý pilier a veľký podiel polnohospodárskych e, dotácií je navyšovaný veľmi vysokým počtom polnohospodárskych e, jednotiek. A preto ten druhý pilier spoločnej poľnohospodárskej eh, politiky eh, má menší podiel a tvorí iba jednu štvrtinu eh, celkových výdavkov v polnohospodárstve. Ďalšia výrazná črta SPP je to, že napriek viacerým reformám za ostatné roky polnohospodárska politika a jej výdavky majú stále regresívny efekt na osobné príjmy eh, v jednotlivých inštitúciách. Čo sa týka štruktúrálna a kohezná politika sa príliš sústredí na tradičnú infraštruktúru a projekty, ktoré preferujú tradičné materiály a infraštruktúru a častokrát eh, im chýba pridanú európsku eh, hodnotu. Hm, a práve občania, ktorí benefitujú z, eh, z plade v rámci koheznej a polnohospodárskej eh, politiky, eh, majú ten problém, že častokrát nie sú dobre distribuované, v, predovšetkým v tých chudobnejších štátoch. A to je zachytené aj v správe o kohézii, ktorú vydala Európska komisia. No po tretie sú tu výdavky na výskum, ktoré mali podporiť významne rast a inovácie, avšak e, tá tvorí pomerne iba malý zlomok celkových e, výdavkov v rámci e, rozpočtu. Na to poukázala aj strednodobé hodnotenie rozpočtu Ehm, samozrejme je tu aj nejaký nárast v rámci e, tejto časti, predovšetkým na výskum klimatických zmien, ale ten podiel je bol stále iba 10 a to je stále ešte nižšie ako stanovené ciele 4. Štvrtý bod je ten, že stále je dostupných málo zdrojov e, na rozvojovú pomoc z európskej strany a medzinárodne koordinovaný prístup na e, zmierňovanie krízy utečencov a e, migrantov z roku 2016. Videli sme, že v súčasnosti tvorí 5,1 e, e, hrubého národného produktu Takže po tomto krátkom prehľade súčasnej, e, súčasnej štruktúry výdavkov niekoľko zamyslení o, e, o tom, aká by povaha e, nového VFR mala byť. Tá bude závisieť od toho, o ktoré z piatich scenárov, ktoré načrtla komisia o budúcnosti Európy, bude platiť v tomto, v tomto dokumente o financiách, ktoré boli vydané v polovici v roku 2017. Európska komisia hovorí o dopadoch každého z týchto piatich e, scenárov, kde hovorí samozrejme o rozpočte a jeho objeme v rámci jednotlivých e, rozpočtových e, kapitálov e, ten scenár číslo 1, to znamená, že spoločne budeme robiť menej. Znamenalo by to aj výrazné zníženie európskeho rozpočtu. To by znamenalo, že tie príjmy a výdavky ostanú nezmenené, avšak všetky ostatné scenáre znamenajú významnejšie posuny v štruktúre ktoré sa uberajú rozličným smerom a to by e, znamenalo zavedenie aj nových vlastných príjmov. E, ja si myslím, že nedostatky súčasného európskeho rozpočtu e, E, v inštitucionálnom e, rámci existujú v súčasnosti veľmi silné argumenty na zásadné zmeny európskeho rozpočtu, e, ktoré by mali dlhodobejšiu perspektívu v závislosti od toho, ktorý integračný scenár sa príjme, aj keď hovoríme o otázkach, ako je rýchlosti zadlžovania a smeru. Potom hovoríme o e, obsahu e, rozpočtu, ktorá samozrejme bude závisieť od e, dohody z EÚ. A aj keby ten rozpočet bol udržateľný na konštantnej úrovni, to by znamenalo, že musia významnejšie narásť. A to zahrňa udržateľnosť, hospodárskú dynamiku a udržateľnosť v životnom prostredí. Moja druhá všeobecná pripomienka je e, to, čomu dlžíme z dlhodobého hľadiska, e, sú rokovania o e, Brexite a o, v tomto kontexte o dopade, ktoré sú relatívne skoré. A to si vyžaduje dodatočné, dodatočné zváženie. Za to budeme zachádzať do podrobností trochu trochu neskôr. Na jednej strane 5 plus 5 no, obdobie, to znamená 10-ročné obdobie s detailnou revíziou v polovici platnosti, to by zaručilo eh, eh, prediktibilitu, predpovedateľnosť, ale eh, silné revízne doložky s flexibilitou pre jednotlivé kategórie výdavkov a medzi nimi boli požadované hlavne v prípade, že členské štáty by sa nedohodli spíše do roku 2020, inak by to e, znamenalo e, príležitosť, e, ktorá by sa otvorila na konci roku 2020. Teraz v štruktúre VFR a rada by som načetla niektoré kľúčové body, ktoré sú dôležité pre držateľnosť, ktorý eh, vo všeobecnom eh, prípade by eh, výdavky EÚ sa mali byť zamerané len na tie oblasti, kde budú dostatočné prostriedky alebo politické oblasti, kde ide o spoločné európske záujmy, samozrejme podľa princípu subsidiarity. Skutočne nie je jednoduché zhodnotiť a kvantifikovať európsku pridanú hodnotu pre špecifické oblasti. No, je ťažké, kde to príde, eh, prispieje k európskej európske politiky pridanej hodnote v porovaní s národnými politikami, takže veľmi všeobecne Európska únia musí poskytnúť tie eh, verejné, to nedokáže národná úroveň Európska pridaná hodnota za zameranie na udržateľnosť a hlavné ciele EÚ. To sa dá dosiahnuť viacerými politickými oblastiami. Poprvé, znížením celkových výdavkov na polnohospodárskú politiku, greening, priamých platie pre polnohospodárov v rámci prvého piliera spoločnej polnohospodárskej politiky rovnako ako aj presun výdavkov z polnohospodárstva do druhého piliera a to podporou environmentálnych e, cieľov a cieľov zamestnanosti a to posilnením e, environmentálnej udržateľnosti polnohospodárskej politiky. To by prispelo ku klimatickým cieľom a hlavne e, k dekarbonizačnej strategii EÚ a vytvorilo by to európsku pridanú hodnotu. Ja si myslím, že úloha dekarbonizácie doteraz nebola uh, uznaná. Uh, Polnohospodárske subvencie musia byť uh, zacielené viac na mm, tie menej bohaté členské štáty, tak aby prispievali viac ku dosahovaniu cieľov kohezie v porovnaní s dneškom. Po druhé, po druhé, kohezné fondy by sa mali zamerať na chudobnejšie členské štáty a byť lepšie prepojené s klimatickými cieľmi, cieľmi zamestnanosti, ako aj s proaktívnou politikou migrácie a zamestnanosti, napríklad vzdelávacie programy, hlavne si sa mohlo sústrediť na kohézne fondy na tie chudobnejšie členské štáty. To by mohlo prispieť hospodárskej a sociálnej konvergencii v rámci EÚ, čo by prinieslo európsku pridanú hodnotu makroekonomickú stabilitu a rasta v koheznych krajinách a súčasne je veľmi dôležité, aby e, sme ďalej posilňovali administratívnu kapacitu e, v chudobnejších e, krajinách príjimateľských, tak ako bolo zdôraznené v poslednej správe o kohezii Európskej komisie. Po tretie, výdavky na výskum a inovácie by mali byť zvýšené sú špeciálnym zameraním na environmentálne a sociálne relevantné aspekty a to e, znamená nielen Európsky rámcový program pre výskum, ale tiež investície do vzdelávania, ktoré by mali byť rozšírené. Po štvrté, výdavky na cezhraničnú infraštruktúru mali byť zo zameraním na transeurópske ciele v rámci nástroja Connecting Europa je ako súčasť Európskej stratégie dekarbonizácie. A iné siete, ktoré produkujú menej uhlíka a ďalšie zameranie by malo byť na cezhraničné čisté energetické siete. A celkovo stratégia Connecting Europe mala byť využívaná jeden kľúčový element európskej stratégie dekarbonizácie. Po piaté, finančné prostriedky treba zvýšiť na to, aby EU prispievala k cieľom medzinárodného koordinovaného prístupu na zmiernenie e, celosvetovej utečenskej krízy, e, tak ako bolo skonštruované na samite pre utečencov a migrantov v septembri 2016 v New Yorku. To by znamenalo viac prostriedkov pomoci eh, spustiť fungujúce programy prerozdeľovania a presídlovania, aby krajiny mohli príjmať viac utečencov a umožnenie ďalej práce utečencov a ďalej eh, fondy na pomoc tak, aby eh, mohlo byť, mohlo byť dosiahnuté ciele, oficiálne ciele e, rozvoja niečo ako e, klimatickému streamingu. To znamená vyčleniť prostriedky na relevantné ciele pre, na boj proti klimatickým zmenám. To treba, e, na to treba prostriedky aj vrátiť rámci nasledujúceho VFR. Malo by to byť zvýšené od 20% na to, aby sa zvýšil príspevok polnohospodárskej politiky klimatickej politike. Tieto posuny viesť k pridanej hodnote EÚ a orientácia na udržateľnosť by mali, tak ako som už povedala, e, byť sledované bez ohľadu na scenár, ktorý e, sa plánuje pro budúcu integráciu EÚ. Myslím, že súčasný objem približne 1% HND dosť priestoru na mm, dostatočné posuny podiel polnohospodárských e, subvencií ako jasné fondy, ktoré tvoria a takmer 3 štvrtiny celkových výdavkov EÚ. Myslím, že kombinácia škrtov vo výdavkov v, napríklad v polnohospodárskej politike umožní, umožní e, výdavky na výskum a vývoj, umožní to zamerať sa na udržateľnosť a každá kategória môže dnes zvýšiť pridanú hodnotu výdavkov EÚ No a samozrejme čo sa týka to by sme adekvátne reflektovali tieto štruktúrálne, štruktúrálne posuny a efektívny príspevok výdavkov EÚ pri dosahovaní hlavných cieľov EÚ tie hlavné kategórie a hlavné okruhy mali byť prispôsobené a budúci VFR by mohol obsahovať nasledujúce okruhy a by mohol byť udržateľný rast a rozvoj v EÚ, kde by mohlo patriť niekoľko od kapitol ako výskum, inovácie, vzdelávanie, nízkouhlíková cezhraničná infraštruktúra, regionálna kohézia, environmentálne udržateľná poľnohospodárska politika a prírodné zdroje. Ďalším hlavným Najčastejšie mohla byť migrácia a rozvojová pomoc, vnútorná bezpečnosť, pohraničná bezpečnosť a obrana. Mohla byť ďalším dôležitým rokom. A ďalej tu samozrejme administratívna, administratívna. Na záver mi dovolte niekoľko stručných vecí. No, ja si myslím, že zhraničná uh, udržateľnosť mohla byť, eh, mohla prispieť eh, stratégie EÚ k udržateľným cieľom udržateľnosti a Parížskej dohody, rovnako to zvýši európsku pridanú hodnotu, vytvárajú výdavky EÚ, no a mohla by to reštrukturalizovať eh, výdavky EÚ zamierené na európsku pridanú hodnotu, čo je tiež predpokladom na správnu implementáciu vlastných eh, zdrojov z daní. tá dynamika, ktorú eh, vytvorí súčasné úvahy. Myslím, že by mohla pomôcť eh, presadiť takéto zásadné reformy v rámci rozpočtu EÚ. Skupina na vysokej úrovni pre vlastné zdroje zdôraznila, že šok z Brexitu môže byť vnímaný ako príležitosť zásadne zreformovať štruktúru výdavkov EÚ, výdavkov a príjmov priamo rôznymi kanálmi. Napríklad Veľká Británia bola jedným e, z najväčších protivníkov a zameriavali sa hlavne na platby do rozpočtu EÚ a transfery, ktoré dostávali z toho. A po druhé, a to súvisí s tým bodom, rabat pre Veľkú Britániu po Brexite už nebude nevyhnutný, takže existuje šanca, že korekčný mechanizmus bude môcť byť zrušený. Okrem toho Brexit možno prinesie nepriamu podporu eh, zásadných reforiem VFR, eh, šíriť osvetu na úrovni EÚ o tom, že európsky rozpočet musí priniesť vyššiu pridanú hodnotu pre občanov EÚ, aby zabranil ďalšiemu zrychľovaniu odchodov, odchodu ďalších členských štátov. Takže otvorenosť a ochota členských štátov ako aj akceptovanie reforiem na strane príjmov, hlavne čo sa týka vlastných zdravov zdaní a ich, ktorí majú nejaké degratívne jadro, pretože páčia občanom EÚ, ako napríklad na finančných transakcií, mohlo byť posilnené v tomto ohľade myslím, že je dôležité tiež pochopiť, že jeden z kľúčových eh, faktorov úspechu je pochopiť eh, potrebu balíčkových dohôd riešení sa bude zohľadňovať, eh, zohľadňovať výdavky a príjmy. takýmto príkladom je koncentrácia kohezných fondov v chudobnejších členských štátach. Je momentálne väčšinovo sú proti snahám daňovú koordináciu. čo sa týka možnosti daňových škrtov ako jeden z možných nástrojov, ktoré majú, aby zaistili svoju konkurencieschopnosť. Ďalším takým, takým balíčkom to mohlo byť zavedenie poplatkov za uhlíka na financovanie rozpočtu EÚ spojených so špecifickými opatreniami na ďalšiu dekarbonizáciu e, krajín, ktoré sú najviac postihnuté no, v rámci e, kohezných fondov alebo v rámci podpory transeurópskych sietí. Ďakujem pekne za vašu pozornosť a teším sa na vaše otázky. Ďakujeme veľmi pekne za peknú prezentáciu, na diskusiu, ktorú začneme. Ja navrhujem, aby sme slovo dali najskôr spravodajcom. Len jednému ak chce sa vyjadriť len pani Toma, potom spravodajcom pre vlastné zdroje. Vidím tu dostanú spravodajcom slovo tieňový spravodajci a potom ostatní kolegovia mi Toma. Máte slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. A ďakujem aj vám, a našej expertke, za toto takto podrobnú prezentáciu. Ja by som chcela niečo upozorniť. My sme potrební pre vypracovanie tejto správy z vlastnej iniciatíve. No, a aj keby sme si mohli uh, radosť mohli hovoriť o koheznej politike, alebo aká by mala vyzerať uh, polnohospodárska politika v výbore pre rozpočet musíme byť sa zaoberáte e, len našimi záležitostiami, totiž rozpočtom. Mm, keď to, čo ste povedali, bolo veľmi e, zaujímavé, mohli by sme o tom veľmi dlho hovoriť, otázke, mm, otázka spoločnej poľnohospodárskej politiky a kohezné politiky. E, môžeme potom o tom pokračovať. No ale čo ma zaujímalo v tom, čo ste povedali, že dali, že môžu využiť záverov výboru pre rozpočet, no musíme eh, vyčleniť eh, vysoké prostriedky na neočakávané eh, udalosti. No a nás zaujíma, ako alebo akým nástrojom by sme mohli prekonať tento problém. Konkrétne, či myslíte, že by bol hodnejší nástroj v rámci každej politiky, alebo jednotný nástroj, ktorý by um, bol um, proti priesečníkovi, takže mohli by ste um, povedať, že k tomuto no a čo sa týka zvyšku, tak sa uh, venovať otázkam spolohospodárskej politiky. No a ja súhlasím s vami, keď hovoríte, že potrebujeme urobiť reformu zameranú na udržateľnosť a spoločnej polnohospodárskej politiky alebo potravinové politiky. To bude drahé. No a ja si myslím, že ak nezmeníme nič, budeme ďalej liberalizovať polnohospodárskú politiku. Bude e, drahé, ale ak urobíme po e, reformu, tak to bude drahé. No a to, čo urobili USA a Čína, ktoré veľmi investujú Ehm, do týchto vlastí. No, pre koheznú politiku platí niečo podobné, takže ak ehm, skutočne znížime ehm, zásahy na tie najchudobnejšie krajiny, a tak je tu riziko, že ostatné budú mať záujem koheznú politiku a že na záver ochota participovať zo strany členských štátov ktoré nebudú profitovať z tejto politiky, je eh, opadať a bude táto politika čoraz slabšia a menej vybavená. Takže treba nájsť štruktúru, ktorá nám umožní súčasne, naozaj tak ako ste povedali, predvydateľnosť, viditeľnosť, eh, súčasne tá politika štrukturálnych fondov, to je na, na súčasne udalosti, ktoré sa objavujú, krízy, ktoré sa objavujú, nepredvídateľné udalosti, na ktoré to v rámci tohto VFR sme nemali dostatočné prostriedky, aby sme im dokázali čeliť a čo znamenalo škrty v dôležitých politikách ako výskum, infraštruktúra, ďalšie, takže ako by sme sa mohli eh, týmto nástrojom vyhnúť eh, týmto veciam. Ďakujem. Ďakujem pekne. Jan Olbricht, áno, ja som chcel, by som rád pochopil to, či navrhujete, vy navrhujete zmenu štruktúry VFR alebo nie. Ja sa zameriavam na tie aspekty, ktoré sa majú prispôsobiť novým prioritám. Čo my navrhujeme je prvý okruh. Trvalo udržateľný rast. Všetko, čo je 1A, 1, 2, to všetko pôjde do jednotky, udržateľný rast imigrácia, vnútorná bezpečnosť a tak ďalej. Možno sa mýlim, ale nenavrhujete vlastne revolučné zmeny, skôr technické uspôsobenia terajšej situácii. Vnímam to správne, že v skutočnosti v tých zmenách nevidno skutočný problém. Ten je inde, kde používame veľa, čo podľa, nás nie, podľa vás nie je užitočné. To samozrejme nebude veľmi pozitívne vnímané v parlamente mnohými z nás. To je jeden z prvkov. Vnímam to správne, alebo je to naozaj zmena filozofie? A dve malé poznámky. Len na vyjasnenie. Takmer provokatívne. Chcem nájsť to znenie. Priveľa sa zameriava na Je to priesvietka 4. Miernu, miestnú pridanú hodnotu. Ja to chápem negatívne. Ak niečo má lokálnu pridanú hodnotu, tak to nie je európske. To je veľmi kontroverzné. Máme európske priority rôzne spôsoby dosahovať pridanú hodnotu európsku. Toto je stále v európskej pridanej, úrovni, pridanej hodnote, ale na lokálnej úrovni. A druhý element je balíčková dohoda. Je to to isté, čo v parlamente vnímame ako kondicionalita My hovoríme o kondicionalite medzi rôznymi politikami. Ďakujem. Teraz tieňový EKR Bernd. Ďakujem. Chcem sa poďakovať za túto veľmi zaujímavú prednášku pani Švancenštála. Ak by som tento, túto prednášku e, povedal teraz ja za mňa, tak by asi povedal, že som od vás odpisoval, lebo povedal by som skoro to isté. Zo pár kľúčových bodov či chceme alebo nie, e, zažívame dramatickú zmenu v EÚ, na to musíme reagovať aj v oblasti rozpočtu. Nechceme si predtým zatvárať oči. Základná otázka je, povedzme, že máme oprávnené požiadavky a tie môžeme splniť len, keď dostaneme viac peňazí. Potom musíme vypočítať, koľko potrebujeme prostriedkov to by naši občania mohli od nás očakávať. Že im povieme, čo veci stoja a toto zaplatí. A keď hovoríme, že sú tu určité limity, tak sa musíme s, s, nejak s tým zhodnúť. Určité veci sa vybaviť dajú a určite nie. Je tu trošku spravodlivosť pre mňa je nesprávne, keď budíme očakávania, keď sú problémy v EÚ, my ich všetky vyriešime. Nie, my ich všetky nevyriešime, to predstaviteľne nie je. Treba sa zamerať na to, čo možno dosiahnuť. A tu je druhá dôležitá otázka. Za čo je EÚ zodpovedná? Tam, kde vytvoríme pridanú hodnotu, subsidiarita fakticky pod tým chápe každý niečo iné. Tu treba popracovať. Kde možno niečo dosiahnuť? Kde sú naše ťažiska? V polnospodárskej oblasti som za to, aby sme si vytvorili nové e, priority kde sa treba pozerať na budúcnosť. Keď chceme podporovať regióny v EÚ, robíme to 10 ročia kohezným spôsobom a dosahujeme e, takmer žiadny pokrok. Treba sa pýtať, či to je vôbec úspešné. Ak by to bolo úspešné, tak by sa mali zotierať rozdiely v týchto regiónoch treba e, si dávať otázku, či to je zmysluplné, alebo či sa tam dostali určité subvencie. My musíme zvažovať, či využívame inteligentné prostriedky. Preto si myslím, že tie základné faktory, ktoré budú smerovať do Bielej knihy komisie, My ako EÚ musíme priznať farbu, čo presne chceme. Nemali by sme však zabúdať na prepojenie s rozpočtom, pre ktorý scenár teda pre občanov sme. Gerard Prezalde, ak chce vystúpiť. Najprv tieňovi potom spravodajcovia pre vlastné zdroje. E, vypočul som si to so záujmom po intelektuálnej stránke. Podľa mňa je tu množstvo nápadov, ku ktorým e, sa prikláňam. Dôležitá časť tej orientácie sú trošku uh, v sklze s tým, čo tu vyjadrili viacerí poslanci. Ja tu ne, nesúdim. Ja chcem povedať v tom konzervatívnom postoje, že tu budú ťažkosti v určitých orientáciách. Takmer úplne súhlasím s tým, čo ste vysvetlili, že tie základné veci e, by sa mali preorientovať. Nie som si však istý, že principiálne veci z diskusí súvisia s týmito elementami. Ja sa obávam, že e, toto nie je centrum v centre pozornosti. Dve veci ste povedali konkrétne. Prvá, ktorá vyjadruje, že kapacita prijímať európske fondy by mala byť závislá splnením e, princípov právneho štátu s rešpektom legislatívy a teda celého aký. Je to veľmi múdry systém. som naozaj veľmi šokovaný, že určité štáty, ktoré dostávajú najviac prostriedkov z európskych fondov, nepodporujú e, e, myšlienku európskeho prokurátora, ktorý chce bojovať proti podvádzaniu s európskymi peniazmi. Takže žiadne fondy v krají tam, ktoré neuznávajú úlohu európskeho prokurátora s tým niektorí protelia nebudú um, súhlasiť, to je podľa mňa nevyhnutné a politicky koherentné. A druhý e, element, ktorým som veľmi e, stotožnený, že e, by sa to malo orientovať na tých, ktorí to najviac potrebujú, nie ktorí sú najbohatší. treba to prepojiť e, s respektom požiadaviek v oblasti ochrany klímy. A pokiaľ ide tiež o migráciu. Myslím si, že to by bolo jeden z elementov kľúčových, e, pretože mali by sme o tom diskutovať v rámci tohto viadročného finančného rámca. Ďakujem. Ďakujeme pani Jada eh, Gue. Ďakujem za túto eh, prezentáciu. Teším sa na podrobnosti, pretože podľa mňa tu chýba ten sociálny pilier. Hovoríme tu o nezamestnanosti mladých a to sa stále zdôrazňuje eh, k našim mladým ľuďom Je to taká nejaká prázdna retorika. E, Aká je riešenie, ak budeme len ma- málo investovať, kosme, horizont a tak ďalej? Myslím si, že by sme mali podporovať tento typ e, naratíva. Je to veľmi e, vý, veľká výzva v súvislosti so spoločnou polnohospodárskou politikou. Sem investujeme veľa, hlavne keď sa pozrieme na environmentálne dopady a tak ďalej. A nebudem už opakovať slova predrečníkov. Mňa viac zaujímajú tie podrobnejšie, tie balíčky, o ktorých hovoríte, ako sa dostanú no, ľudia z chudoby? Tak uhlíkové e, páky, ktoré sa dajú využiť, to je zaujímavé. A samozrejme, šok z, e, z Brexitu, aké budú praktické riešenia nás, rozpočtového výboru, na riešenie tohto nevyhnutného šoku. Tie dopady už vidíme na obchod, zatváranie fabrík, ak sme inteligentní, musíme mať určité nárazníkové zóny. Veľmi by ma zaujímalo, čo k tomu viete povedať. Teším sa však na ďalšie diskusie. Tak veľmi e, sme odpojení od ľudí, prehnaná administratíva, mnoho žiadostí a to je veľmi ťažké pre bežných ľudí. Nájsť napojenie na ten európsky rozpočet, treba mať taký národný dialog. Keď tu máme ľudí z členských krajín, aby pochopili, o čom je európsky rozpočet. Niečo, čo sa deje diálke nepovažujú, že sa vlastne týka nejak ich. Ďakujem. Ďakujeme. Nie je tu nikto zo zelených. FDD, ENF nie sú tu. Takže tieňovi sú vybavení a tým pádom spravodajca k vlastným zdrojom pán Levandovský. Nejde ani tak o vlastné zdroje. Ja chcem len konfrontovať ten praktický svet. Náš malý rozpočet je o investíciách, nie viac než národné rozpočty, ale ide o viditeľnosť Európskej únie pre ľudí e, v Sasku či Tyrolsku. Nevždy je to v prospech vkusu našich občanov. Často im vadia e, tieto veci. Tu je paradox. Paradox je v tom, čím e, lokálnejší, čím regionálnejší je projekt, tým viditeľnejšia je EÚ. A to potom vidíte, čím viac je pridanej hodnoty, a tu ide o transnacionálnu no, verejný statok, ja podporujem tieto projekty, to je trošku abstraktné, vzdialené pre občanov. Európska únia je menej potom vnímaná ako výsledok a tu je prakticky vlastne pohľad na finančné výhrady 2014 až 2020, pokiaľ ide o 2007 až 2013. E, 140 rozvojový fond, ďalej kohezia a polnospodárstvo Zajímavejšia lekcia sa však týka toho, čo sa udialo v rokovaniach vo vzťahu k pôvodným projektom. Náš pôvodný projekt s určitými veteránmi. Čo bolo škrtané v rokovaniach sú projekty, ktoré vy nazývate e, orientované na budúcnosť. škrty v, v, v rozvoji vidieka, bezpečnosti a čo bolo najviac obhajované, bola spoločná polnospodárska politika, len s jednou výnimkou. Napriek e, malému počtu ľudí, ktorí pracujú v polnospodárstve, takéto praktické analýzy toho, čo sa udialo, E, musí byť e, zohľadené, zohľadené pri budúcich perspektívach. Ak nereagujem na poznámky Žerardové, treba trošku odlišovať od korupcie, ktorú treba odstrániť. Tiež spájanie prostriedkov s právnym štátom. To trestá zneužívanie pokiaľ ide o voličov. Prepačte, že sa takto neskoro pridám, kolegovia. Ďakujem s pánu Muresovi, že ma zastúpil. Určite bola diskusia zaujímavá. pokiaľ ide o poľnohospodárstvo, voľnú výmenu, myslím si, že treba ale sa vrátiť k našej téme. Nech sa páči, pán Von má slovo ako ďalší rečník. Ja by som chcel poblahoželať e, k tomu optimizmu, ktorý vnímate Brexit ako príležitosť. Väčšina z nás to vníma ako tragédiu. Ste optimista Včera vo výbore REGI sme sa zhodli na stanovisku k MFF. Bola tu veľká miera konsenzu, ako by mal vyzerať budúci finančný rámec. Moje komentáre k niektorým bodom. Myslím si, že v rámci RIGI je veľká obava, pokiaľ ide o budúcnosť koheznej politiky. Vieme, že v členských krajinách kohezná politika nemá veľa prostriedkov a preto si myslíme, že v budúcnosti bude ohrozená kvôli Brexitu sú tu obavy že to dopadne na regionálny vývoj tieto škrty. To by bola veľká chyba. Pokiaľ ide o dĺžku MFF, poprvýkrát sa hovorí, že by sa malo uvažovať o 5 plus 5, ale ako už povedali iní, chceme revíziu po 5 rokoch. Určite sa to neodohrá je to určitá fasáda. Mala by to byť e, revízia po 5 rokoch a programy určite tiež. All. Mohli by sme takisto povedať, že všetky regióny by eh, mohli byť v budúcnosti príjimateľom eh, zdrojov z koheznej politiky. Ale nesúhlasíme s tým, že iba tie chudobnejšie štáty by mali dostávať eh, zdroje z koheznej pom- pomoci, pretože aj v tých bohatších regiónoch sú zóny, ktoré, ktoré, sú, ktoré sú bohaté. Existujú však regióny, ktoré sú chudobné aj v rámci bohatých štátov Takže e, čím viac ľudí žije v našich e, regiónoch, je veľmi dôležité, aby e, aby vedeli o benefitoch Európskej únie, ale častokrát sa to dozvedia iba z tabule, na ktorej je modrá zástava. Takže mali by sme preto skončiť s tým argumentom, že tieto peniaze sú určené iba chudobnejším štátom, sú, mali by byť určené chudobnejším regiónom. Preto kohezná politika by mala byť e, udelovaná a prostriedky by mali byť distribuované na základe grantov. E, e, pretože častokrát sa sme konfrontovaní s tým, že menšie organizácie nie sú schopné splácať svoje, svoje podložnosti a svoje pôžičky. Hovoril to aj prezentujúci, že máme stále veľmi veľa projektov, e, ktoré sa sústreďujú na infraštruktúru a myslím si, že odpoveď je e, zvýšenie flexibility, pretože všetky členské štáty a regióny majú odlišné potreby. Niektoré štáty stále potrebujú investície do infraštruktúry a tie bohaté štáty potrebujú menšie investície do infraštruktúry. Zachovajme flexibilitu, aby sme umožnili členským štátom rozhodnúť, Eh, aká tá priorita má byť, či to má byť viacej infraštruktúry, alebo to má byť sociálny rozvoj, alebo či to má byť o školeniach a eh, vzdelávaní. Eh, Samozrejme, hovorili sme to na e, výbore e, pre rozpočet, že tieto veci sú príliš e, zložité, príliš byrokratické. Potrebujeme zjednodušenie, potrebujeme zjednodušené možnosti nákladov a a samozrejme minimálne by sme mali zaviesť jednotné pravidlá aby sme zjednodušili e, e, veci. A jediným bodom je, e, sa e, týka e, makroekonomických e, záležitostiach. E, Avšak toto je diskusia, e, ktorú sme mali už na tomto e, výbore, ako aj na výbore e, REGI. Takže som veľmi spokojný. Euh, Všetci pochopili, že pán Von hovoril z jeho pozícii člena výboru REGI a hovoril za výbor REGI. Teraz tu máme DEV a za ne prehovorí pán Rubich. Prosím, e, skúste sa držať e, dvoch minút. Tentokrát tá kritika nepadla na adresu pani Toma. Ďakujem veľmi pekne, pán e, predseda. E, v rámci výbora pre rozvoj si kladieme otázku, ako sú dlhodobé udržateľné ciele. A myslím si, že práve tento bod bol dobre nadnesený nemyslím si, že môžeme naplniť, respektíve venovať sa všetkým 17 e, rozvojovým cieľom, ale môžeme dosiahnuť e, prínosnú e, situáciu pre Európu, keď by sme dosiahli rast HDP o 20% do roku 2020 a a zároveň by sme chceli, aby 30 HDP e, v Európy e, produkovala e, práve výroba. Samozrejme, je samozrejme dobré, že tá lavica je veľmi dobrá pri rozdeľovaní tej spotreby. Avšak je dobré mať určitú výrobu k dispozícii. A samozrejme, výroba nemôže spočívať iba na pleciach malých a stredných podnikateľov. To znamená, že čo sa týka rozvojových cieľov, musíme si e, e, vytvoriť regionálne ciele, ktoré by umožnili pôsobiť e, lok, lokálne. To znamená, to znamená STG 6 a STG 7, ktoré by jednak pomohli rozvojovým krajinám a samozrejme sú tu aj udržateľné formy e, energie. A samozrejme, samozrejme, čo sa týka vzdelávania, aj programy, eh, ktoré sa eh, týkajú a ktoré sú určené pre malých a stredných podnikateľov práve v týchto rozvíjajúcich sa krajinách. A myslím si, že to by bolo prínosné pre obidve strany. No a to bude potom dobre aj pre stranu e, spotreby. A e, pretože zvýšená spotreba e, vedie k zvýšenému daňovým príjmom a samozrejme takýmto spôsobom dosiahňujeme aj väčšiu spravodlivosť v tomto svete. A práve tento 30-percentný cieľ HDP, ktorý by prochádzal z výroby, potom sa nám podarí znížiť konečne aj chudobu, eh, pretože tú chudobu porazíme iba tak, že budeme vytvárať štruktúry na eh, vzdelávanie a budeme samozrejme skúmať aj oblasť výroby, spotreby a poskytovania eh, služieb, aby sme mohli vytvoriť alternatívu pre tých, ktorí prácu momentálne nemajú. A mali by sme si premyslieť, ako nastaviť tieto ciele, aby aj tie spodné príjmové vrstvy, e, ktoré sú naozaj zanedbávané e, v Európe a ktoré e, sú momentálne odkazané na sociálne služby, ako by z tohto mohli profitovať. Mohli profitovať zo svojho zamestnania a, a nesústrediť sa iba na neproduktívne oblasti. A samozrejme, týmto eh, prípade, v tomto eh, prípade by mohla aj VFR hrať významnejšiu úlohu. Merci, monsieur le président. Je parlé en portugais. Ďakujem, budem hovoriť v portugalčine. Vou fazer algumas questões, vou aproveitar para depois... Ďakujem veľmi pekne. Využijem eh, túto príležitosť, aby som sa poďakoval za tieto štúdie. Niekoľko bodov a niekoľko otázok. Prvá otázka je nasledovná. Aby sme dosiahli e, tieto ciele, aby sme e, podporili agendu 2020, e, ktorá vyplýva z dohody v Paríža. Otázka je, e, aký veľký chceme mať eh, rozpočet, eh, pretože ten súčasný neplní naše ciele, eh, pretože ak tieto ciele nebudú naplnené, potrebujeme dostatočné zdroje, aby sme tieto ciele naplnili. Takže vzhľadom na ciele, ktoré sme si nastavili, otázka je, koľko potrebujeme v rozpočte. Pretože ja mám z tohto celého dojem, z celej tejto štúdie, že budeme e, pokračovať s rovnakým e, podielom hrubého národného produktu v celej Európskej únii. A potom viacročný finančný rámec. A tá zásadná otázka je, aká je úroveň financovania, ktorý potrebujeme pre tento viacročný finančný rámec. A potom je tu ďalšia otázka, ktorá je na konci. Akým spôsobom budeme definovať pridanú hodnotu? Čo je vaša čo je pridaná hodnota podľa vás? Bolo by vhodné, keby ste nám e, vedeli e, a pomohli nastaviť definíciu pridanej hodnoty, pretože to, ako o tom e, hovoríte, by naznačovalo, že táto pridaná hodnota existuje iba, ak je tam nejaká nadnárodná dimenzia. Ale tu hovoríme aj o e, regionálnych disparitách, regionálnych nerovnostiach. E, ak budeme ale naopak hovoriť, že pridaná hodnota je iba tá lokálna, potom si protirečíme. A potom tu mám ešte jednu otázku. Ak som vás pochopil správne, hovoríte, že kohezná politika je určená iba pre krajiny, ktoré majú nárok na kohezný e, fond. Ale vieme, že existujú regióny, ktoré sú chudobnejšie a to aj v bohatších e, krajinách. To znamená, že kohezná politika nie je dostupná pre všetky regióny, ale iba pre regióny v niektorých členských štátoch My však vieme, že vo všetkých e, našich e, členských krajinách kohezná politika e, financuje regióny, a to dokonca aj v krajinách, ktoré nie sú súčasťou koheznej politiky. No a v neposlednom rade všetky členské štáty by mali dodržiavať princíp právneho štátu táto e, podmienenosť by mala byť pozitívna. Mali by ste mať prístup e, k viacerým zdrojom. Nemyslím si, že môžeme trestať príjimateľov, e, pokiaľ vláda sa dopustí nejakého prešlapu. Inak by sme posilňovali ten antieurópsky sentiment a budeme postihovať študentov a seniorov eh, len preto, že vláda nejakého štátu nejednala tak, ako má. Eh, mali by sme trestať vládu a nie eh, primateľ. Pani Guardia Zabal. Ďakujem veľmi pekne. Budem sa snažiť hovoriť k veci. Toto je veľmi zaujímavá diskusia o budúcom VFR. Súhlasím e, s analýzou definícií, avšak nesúhlasím úplne e, s tými riešeniami, ktoré sa predkladajú. Takisto súhlasím e, s tými výzvami, ako sú regionálne nerovnosti, klimatické zmeny, utečenci, riziko chudoby avšak nemusím nevyhnutne súhlasiť s tým, že to riešenie spočíva v zmene štruktúry VFR. Myslím si, že štruktúra MFF, respektíve VFR, nám poukazuje iba na to, čo všetko môžeme dosiahnuť s e- prostredníctvom európskeho rozpočtu s peniazmi Európskej únie, avšak e, neznamená to, že musíme meniť štruktúru na to, aby sme vyriešili nejaký problém. Keď by to bolo také jednoduché Samozrejme máme tu aj veľmi otvorenú definíciu pridanej hodnoty, s ktorou sa musíme potýkať. Hovoríme o porovnávaní pridanej hodnoty v porovnaní s tým, čo by sme inak mohli dosiahnuť na národnej úrovni. Avšak e, je tu e, veľká dávka kritiky voči spoločnej polnohospodárskej politiky a farmárstva. Avšak e, kde vidíme pridanú hodnotu Európskej únie, je práve farmárstvo. E, je to práve hodnota Európskej únie, s ktorou nikto nebude polemizovať. Ale ho, napriek tomu hovoríme o zmenách. SPP má e, svoju e, pridanú hodnotu. A to nie len v hospodárskej rovine. Ja nebudem samozrejme zachádzať do podrobnosti. A my sme si vypočuli pána Vóna. A ja sa pridávam k tomu, čo e, povedal a k postoju výboru pre regionálny rozvoj. Hovorili sme, že musíme zdvihnúť financovanie oblasti ako e, e, výskum, vývoj a inovácie. S tým všetci súhlasíme. Otázka je, že kde nájdeme tieto zdroje, pretože nechceme šetriť na regionálnej politike alebo SPP. Takisto mám jednu otázku Podobne ako pán Olbricht, aj mňa prekvapila veta, že financujeme, e, prinášame, e, financujeme príliš veľa projektov, ktoré majú iba regionálnu pridanú hodnotu. Ďakujem veľmi pekne. Nemám na zozname žiadnych iných rečníkov, takže niekoľko, e, niekoľko pripomienok. SPP samozrejme garantuje príjem pre farmárov Potrebujeme sa pozrieť na SPP, na e, platby a na našu politiku voľného obchodu a na niektoré dohody e, o voľnom obchode, e, pretože tie ovplyvňujú partnerov v iných oblastiach. A teraz ku koheznej politike. Tento doobedie sme videli veľmi často, že platby sa neustále z roka na rok znižujú. Kohezné e, fondy a štruktúrálne fondy e, sa e, používajú na, tak povediac na betón, na infraštruktúrne projekty a nie tak často na boj proti nezamestnanosti mladých. Avšak niektoré krajiny ani nemajú legislatívu, ktoré by mohli zabezpečiť, povedzme, učňovské vzdelávanie. Povedzme, Európsky sociálny fond by mohol mohol skôr prizvukovať profesné, respektíve e, odborné vzdelávanie. A to by bolo prospešné pre mnoho ekonomik. A teraz by som e, by som odovzdal slovo pani Schratzenštáler a potom komisii. Ďakujem veľmi pekne za tieto otázky. E, som e, naozaj vďačná za tieto otázky a oceňujem ich. A ukazuje to na to, že aj na to, že nedokážem odpovedať na všetky tieto otázky, ale e, ten rozsah vašich otázok poukazuje na komplikovanosť a zložitosť tejto témy, ako napríklad to, čo je európska pridaná hodnota. Ja sa e, budem snažiť byť naozaj stručná, takže vyberem dva či tri body, o ktorých si myslím, že sú mimoriadne dôležité a samozrejme vaše návrhy budeme ešte tak spracovávať doma, tak povediať. Jednou z týchto bodov e, bolo, je štruktúra rozpočtu. A kládli ste otázku, e, či chcem, aby sa táto štruktúra zmenila, alebo či existujú nejaké revolučné návrhy, no, alebo nie. Myslím si, že e, kategorizácia výdavkových položiek e, je v poriadku, ale treba ich e, poposúvať. Nemyslím si, že potrebujete nové e, položky alebo dodatočné rozpočtové položky. Nenavrhujem, že treba ich odstraňovať alebo meniť, ale myslím si, že by ste mali presunúť financovanie z jedného druhu výdavkov na iné. A to v rámci týchto záväzných položiek. Mali by ste sa pokúsiť byť orientovanejší na cieľ a čo sa týka jednotlivých e, balíčkov. E, v tomto prípade som nehovorila o kondicionalitách, o podmienkach. E, myslím si, že by sme nemali hovoriť o jednotlivých položkách oddelenie, ale predovšetkým brať do o, Eh, ohľad na to, že v rámci týchto položiek existujú rozličné podmienky. Eh, napríklad eh, sú členské štáty, ktoré chcú viacej uhlíkovej dane, ale sú aj členské štáty, ktoré majú naozaj hospodárstvo postavené tak, že uhlíkovú daň e, v zvýšenej miere si dovoliť nemôžu. Hm. A potrebujú viacej peňazí do, deko- do karbonizácie napríklad. E, a čo je mimoriadne dôležité pre mňa, a tuto nechcem, aby sme sa nepochopili, myslím si, že Brexit je obrovskou katastrofou. Ak e, môže slúžiť na prospech niečomu, tak je to jedine to, že členské štáty takto lepšie pochopia, že niečo sa musí zmeniť, aby to malo nejaký účel. To je, ale to neznamená, že obhaňujem Brexit. Ďalej. Len stručná pripomienka na záver, koľko peňazí potrebujeme. Ja myslím, že potrebujeme viac peňazí, ako máme teraz, ale pravdepodobne nepodarí sa to získať v súčasnej štruktúre treba najskôr zmeniť systém vlastných zdrojov, e, súčasnú štruktúru výdavkov a potom, myslím, že by ste to mali urobiť, a e, potom, potom by ste sa mali hovoriť o vyššenom objeme rozpočtu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostane komisia, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja to budem veľmi stručne, na úvod by som chcel poďakovať parlamentu a výboru pre rozpočet za vypracovanie týchto štúdií a za vaše pripomienky. To všetko je veľmi to vhodný vstup pre prípravnú prácu, ktorú vykonáva komisia. Momentálne je to veľmi intenzívne. Umožniť komisii, aby do maja budúceho roku pripravila čo najlepší návrh. Keďže sa nachádzame v tejto prípravnej fáze, tak e, nemôžem dať nejaké zásadné reakcie od komisie, ktorá zatiaľ ani o týchto otázkach oficiálne nehovorila. Avšak rád by som poznamenal, ste si to všimli, že napríklad v nedávnom prejave komisára Oettingera na konferencii o budúcnosti európskeho financovania a financií v septembri, on hovoril tiež veľmi intenzívne o koncepcii európskej pridanej hodnoty. Pre neho to je východisko pre analýzu priorít a zameranie budúcnosti rozpočtu. No a príklady, ktoré uviedol v tomto prejave ako veľké vedecké projekty, obrana, ochrana hraníc, medzinárodná cezhraničná infraštruktúra. To všetko asi s prezentáciou pani doktorky a rovnako čo sa týka e, SPP, tak komisár je taký umiernejší v jeho záveroch a uznáva, že SPP a oba piliere preukázali svoju hodnotu, takže nezachádzajú tak ďaleko ako naša expertka. Sú tu niektoré otázky, ktorými sa mierne zaoberáme. No a jedna je, že aká treba nájsť rovnováhu, ako hovorí pán komisár, o tom, že žiadame členské štáty od vyššie príspevky dobrou argumentami za pridané hodnoty, pridané hodnoty a zavedenie niektorých škrtov na to, a na druhej strane, aby sme mali realistický návrh, tak otázka je, aké sú najinteligentnejšie návrhy pre tieto škrty. A zdá sa, že sa nedá vyhnúť tomu, aby tie veľké bloky, kohezná politika SPP, boli súčasťou tejto analýzy. Videl som, že pani doktorka navrhla, aby sme priame platby v rámci SPP dali do perspektívy kohézie s zameraním právami platieb na tie chudobnejšie členské štáty, ja neviem, či bolo dobré skombinovať sektorálnu politiku a ciele kohézie, ale niečo, čo sa často navrhuje a my sa na tým často zamýšľame, je otázka zamerať SPP na chudobnejších polnohospodárov a ich farmy Takže to by mohlo mať nejaký zmysel, ale no, uprostred diskusí dovolte mi ešte osobnú pripomienku. Najväčší obhajcovia veľkých čiastok SPP sú samozrejme, teda opúšťajú EU a aj najväčší príjemcovia v čiastkách na farmu opúšťajú EÚ, takže možno Brexit prinesie nejaké prínosy. Čo sa týka vlastných zdrojov, tak zatiaľ sme o tom nehovorili. Ja by som však upozornil na jednu otázku, ktorú spomenuli viacerí z vás. A to je otázka škálne neutrálneho prístupu, pretože to je veľmi dôležité pre diskusiu o budúcnosti financovania. Chceme, aby financovanie bolo fiskálne neutrálne, čiže žiadne ďalšie, ďalšia záťaž pre daňových poplatníkov. To je prístup skupiny Monte, čo je kľúčový bod v ich záveroch. Ale ak pôjdeme touto cestou, tak následok je, že už nemôžeme tvrdiť, že nový vlastný zdroj umožní prekonať rozdiel po Brexite. Pretože to je protichodné želanie, ak povieme, že by to malo uľahčiť. Mm, nemusíme toľko škrtať, ale môžeme financovať mimoriadne výdavky. Tak tedy hovoríme o vyššej finančnej záťaži v skutočnosti. Takže vidíme to také protichodné rady. A preto myslím, že otázka škálnej neutrality pomerne otvorená a zasluhuje si ďalšie diskusie. Zaujímavé na toto, chápem, že otázka trvania, to sa bude hovoriť o chvíľu a k tomu budeme tiež nejaké pripomienky. Ďakujem pekne, pán riaditeľ. Vlastné ciele by mali byť, aby sme sa prekonali problémy a aby eh, prevládal komunitárny duch. Ďakujem. Mario Monti vo svojej správe povedal, že aby boli ďalšie vlastné zdroje, čiže daňové zaťaženie, aby sa prispievalo do rozpočtu EU, tak to bolo, aby radné dane boli znížené. Takže my sme ukončili túto prvú časť eh, s touto záverom a na záver dostanú slovo ešte spolupravodajca pána Olbrichta. Ja by som chcel povedať, že toto nie je kde záver, pretože výbor pre rozpočet je to len záver tejto rozpravy a tá, tu sa jasne ukázalo, že je tu poprvé jasné odporúčanie našich expertov, že hlavný element nie meniť štruktúru rozpočtu, ale, ale viac sa venovať obsahu. Obsah, no a toto je, e, ten problém začína. Že budeme mať tie návrhy, že by sme nemali meniť štruktúru, tak e, to tiež informácia pre komisiu. To sme hovorili, že máme ísť tým častiam, rozpočtu, napríklad investície a tak ďalej, alebo pôjdem rovnakou logikou ako dnes. Otázka, či je to viditeľné alebo nie. Ale záver je také, že by sme no, reálnu zmenu zbytok je politická debata o tom, čo je dôležitejšie a menej dôležité, tak ja si myslím, akým smerom máme ísť, je zaujímavé, že v parlamente hovoríme o nových prioritách, A na stanovskom experte povedali, že nové priority sú niečím, čo mení celú filozofiu veľa viac, to mení filozofiu efektivity a obsahu a podielu toto to otázka proporcií, takže pre mňa jeden z záverov je, že nemôžeme hovoriť o štruktúre bez toho, aby sme hovorili o obsahu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ak môžem dodať len jednu vec. Myslím, že treba eh, to zjednodušiť a, a revízia finančného nariadenia k tomu eh, prispieť, takže komisia musí predložiť eh, svoj náhľad v budúcom VFR, ale tiež detálnu reformu finančného nariadenia. Pretože bolo povedané, že nedá sa už súčasné um, nariadenie zmeníte, pretože momentálne VFR sa vykonáva. Musíme nájsť východisko a to je absolútna potreba zjednodušenia. Prejdeme k ďalšej, k ďalšej časti. Máme 40-minútový ehm, meškanie o to. Zdôrazňuje záujem o túto tému. Je to pán doktor Akoš Kengiel, ktorý nám predstaví výsledky svojej štúdie o trvaní budúceho finančného rámca. Ďakujem pekne, pán predseda. Vidím, že máme časové meškanie, pretože e, my musíme dnes sa obaja stihnúť lietadlo, takže ja sa budem snažiť medzi na 15 minút poprvé po tejto detailnej diskus- diskusie a plodnej rozprave o štruktúre a obsahu hm, ďalší VFR. Rád by som, rád by som teraz povedal niečo, alebo predložil analýzu trvania, alebo analýzu o trvaní, dĺžke trvania VFR. Predtým, než prejdem k tejto časti mojej prezentácie, Tiež mám pár pripomienok. V ďalšom VFR. Rád by som prispel normálnejšej rozpráve o budúcom, budúcom štruktúre VFR po všeobecných úvahách Ja sa budem sústrediť na tri scenáre 5-ročný, 7-ročný a 10-ročný 5 plus 5 výhody a nevýhody stručne zosumarizujem z hľadiska predvídateľnosti, stability a na druhej strane flexibility a reakcii, reaktívnosti na zmeny. A okrem toho sa budem zaoberať praktickým procesom implementácie. Ja si myslím, že však nebudem mať eh, dosť času na to, aby som sa eh, zobral tabulku implementácie, ale nájdete to tiež na konci mojej štúdie. Takže najskôr, čo sa týka dĺžky trvania, len všeobecné pripomienky, rád by som povedal, že členské štáty nemajú úplne záujem. Ja mám skúsenosť takú, že si zvykli na tú 7-ročnú eh, dĺžku trvania VFR a ich eh, skôr zaujímajú technické otázky. M plus 2, M plus 3 a niektoré iné otázky týkajúce sa implementácie a tej rozpočtovej pozície. No a dalo by sa dokonca povedať, že je ťažké nájsť detailné štúdie, ktoré vypracovali inštitúcie, Európska komisia alebo Európsky parlament o trvaní. Stvola niekoľko cekov referencií o otázkach spojených s dĺžkou trvania. No, v prvej časti niekoľko všeobecných pripomienok. v základných charakteristikách rozpočtu EÚ. Prvá pripomienka hovorí, že máme skutočne systém rozhodovania založený na technokratických, byrokratických pravidlách, takže je veľmi ťažké zmeniť rozpočet EÚ Mal by to byť postupný proces, takže rozpočtové okruhy a oddely sa dajú zreformovať, ale len postupným spôsobom. Dobrým príkladom je súčasný VFR, pretože niektoré dôležité posuny, dnes 72% výdavkov sa vydáva na SPP ako heznú politiku. Ďalšia všeobecná pripomienka je, že som povedal, že rozpočet EÚ je investičným rozpočtom, takže má rôzne funkcie v porovnaní s národnými rozpočtami. Ja v mojej štúdii sa pozerám, zaoberám klasickým fungovaním rozpočtu a ja by som povedal, že európsky rozpočet v podstate je hlavne o redistribúcii, pre rozdeľovanie, pretože e, kohozná politika a súčasť e, polnohospodárskej politiky sú o prerozdeľovaní, ale okrem toho je tu jasná funkcia rozvojová, pretože bez týchto politík sú o rozvoji, zlepšovaní konkurencie schopnosti v udržateľnom rozvoji a okrem toho ďalšie politiky ako výskum, vývoj, transeurópske siete, vzdelávacie programy môžu prispieť k rozvoju, zlepšeniu konkurencieschopnosti. Na záver, čo sa týka klasických teoretických funkcií, makroekonomická stabilizácia, tomu by som povedal, že kvôli veľkosti samotnej, toto 1% HND, rozpočet EÚ nie je vhodný na plnenie cieľa a funkcie makroekonomickej stabilizácie. A samozrejme, nejaké posuny, zmeny sa mohli v budúcnosti uskutočniť kvôli reforme rámca európskeho hospodárskeho riadenia a správy. A tretia všeobecná úvaha súvisí s všeobecnými prospechmi európskej integrácie a európskymi rozpočtovými transfermi. Je to čiastočne zopakovanie toho, o čom sa už hovorilo. Čistá rozpočtová pozícia. To je zavádzajúce, je to len jeden faktor výhod európskej integrácie. Sú to samozrejme eh, ďalšie vzájomné prospechy založené na zahraničných efektoch a nepriamých dopadoch dopytu a ponuky. Takže členské štáty by mali mať taký širší prístup, nie len čistú rozpočtovú pozíciu. Mohli by sme preskočiť všeobecný prístup a prejsť k úvahám o dĺžke trvania. No dobre. Takže niečo o výkonnosti, kondicionalite a pravidlách a pridanej hodnoty. A to je uvedené vo všeobecných pripomienkach, bez toho by som zachádzal do detailov, tak by som snad len povedal, že pridaná hodnota by mala byť v centre pozornosti rozpočtu na úrovni EÚ. Kondicionalita by mala zohrávať dôležitú úlohu, pretože jasné prepojenie malo byť vytvorené medzi transfermi a plnením vlastne makroekonomických štruktúrálnych reforiem. No a stabilita a flexibilita sú samozrejme potrebné. Takže po tomto, po tejto všeobecnej časti, všeobecnom úvode by som rád sa zaoberal troma scenármi. Ja som, som vložil záverečné tabulky prakticky o troch scenároch. Prvá vec je o pozitívnej charakteristickej politických vlastnostiach a negatívnych vlastnostiach 5-ročného MFF. Poprvé, čo sa týka výhod tohto scenára, ja som vás zdôraznil harmonizáciu s mandátmi Európskeho parlamentu a komisie, takže to znamená, že každý komisár a poslanec parlamentu by, každá komisia a parlament by zohrával dôležitú úlohu v prípravách a implementácii 5-ročného VFR. Znamená to, že rozpočet EÚ a otázky a diskusie s tým súvisiaci boli v centre európskej politiky, takže by to mohol byť, eh, mohla byť dôležitá, pretože tá téma na programe Ďalšou výhodou je viac flexibility. Vývoj a zmeny. Je to len východisko. Táto flexibilita by mohla byť pravda len strednodobo. <clears throat> Mala by to byť možnosť uspôsobenia po 5-ročnom období. Jednoduchšie pravidlá by mohli byť potrebné. Dopad e, toho trvania, že implementácia by mala byť e, povzbudzovaná jednoduchšími pravidlami. Pokiaľ ide o negatívne prvky, krátkodobejšie trvanie by mohlo znamenať viac predpovedateľnosti, to by mohlo byť problém dlhodobé politi- politiky, kohezná politika, infraštruktúra. Bolo by to naozaj váž, vážny, vážna časová prekážka pre viacročné programy. permanentné negociovanie by mohlo byť ďalší negatívny dopad. Inštitúcie by vlastne neustále vyjednávali ja by som povedal, že v tom 5-ročnom trv, trvaní sú záruky pre flexibilný rozpočet a záverečné poznámky, pokiaľ ide o negatívne dopady, sa týkajú krátkeho času na prípravu úspechu MFF práve v druhém roku implementácie by sme mali začať s prípravou ďalšieho MFF. Bez prípravy eh, ex post terajšieho obdobia budúci MFF by vychádzal z terajšieho MFF na miesto cenosti terajšieho obdobia. Ďalší scenár je 7-ročný scenár. Toto je nám známe, pretože sa to stalo normou na, úrovni na prínos viacročných programov je tu väčšia miera stability v porovnaní s 5-ročným obdobím. Uľahčuje to strategickejšie plánovanie. Je to naozaj dobré pre základné polia e, intervencií. Určite to bude viac času na evaluáciu, implementáciu pokiaľ ide o negatívne prvky, 7-ročné trvanie sa nesynchronizuje. Komisia, ktorá iniciuje návrh 7-ročného MFF, má najrozhodujúcejšiu úlohu v procese. Strednodobá revízia bude mať dôležitú úlohu. Avšak z iného pohľadu mohlo by byť kritizované, pretože tu môže byť pridlhá rigidnosť na zmeny, nové okolnosti a práve preto strednodobá revízia je nevyhnutná. Avšak problém je v tom, že strednodobá revízia znamená, že v prípade terajšieho MFF by vychádzalo zo skúseností prvých dvoch rokov implementácie strednodobá revízia by mala vychádzať z tretieho roku. Pravidlá by sa mali prijímať v prvej polovici štvrtého roka sedemročného obdobia. Mali by sme len dvojročnú skúsenosť. To nie je veľa, hoc aj by tu boli sklzy, problémy kvôli komplikovaným pravidlám. V prípade koheznej politiky to sa stalo. My nemáme skutočné skúsenosti pokiaľ ide o strednodobú revíziu. 10-ročné MFF, no už tak pokiaľ ide o pozitívne charakteristiky, obsah 5 plus 5 rokov by bolo v súlade s mandátom inštitúcie opcia číslo 1 by znamenala permanentnú prioritu pre inštitúcie, stabilita, predpovedateľnosť, dôležitý bod, lepšia, lepší súlad so strategickými požiadavkami. Prakticky by to znamenalo, že budeme mať 10-ročné strategické plány spúšťané Lizabonskou stratégiou, potom Európa 2020. Môžeme mať teda očakávania, že po e, dva, stratégii 2020 táto stratégia by mohla byť zavedená na budúce 10 ročie, kde by sme mali strategické plány, strategický prístup. A to znamená, že ak by sme mali 10-ročné MFF, akákoľvek stratégia komplexná, by mala byť v súlade s trvaním MFF. Takže podľa mňa stratégia k výskumu, vzdelávaniu cez európskym sieťam, dokonca i iné politiky, trval udržateľný rast. Určite by tu bolo viac času na zbieranie výsledkov implementácie kvôli strednodobej revízii na základe prvých troch rokov implementácie mohla by to byť lepšia situácia v porovnaní s trejším. Pokiaľ ide o negatívne charakteristiky, možno povedať, že komisia ktorá iniciuje 10-ročné e, obdobie MFF by mala rozhodujúcu úlohu v tomto e, procese. Skutočnou otázkou, a to je hlavný otáznik, neistota scenáru 5 plus 5, že právne nástroje by sa mali stanoviť na 10 rokov, to by mohlo viesť k rigidnosti. Zasa e, principiálna revízia by bola potrebná. Právne by sa malo vyriešiť to, ako urobiť tú revíziu. To by prakticky znamenalo, že v každom programe, v každej kapitole by boli určité margy, reze, marže, rezervy, pokiaľ ide o celý ten rozpočet podstatná rezerva by bola potrebná, aby sa reagovalo flexibilným spôsobom. Počas strednodobej revízie tu by som svoje úvahy ukončil. Môžete sa pozrieť na časový výhľad. Je to zaujímavé z pohľadu politických mandátov, z cyklov a tiež časový rámec implementácie Eh, MFF v rámci tých scenárov, čo je tu veľmi delikátne, je eh, to, že v určitých prípadoch tie diskusie by mali eh, začínať jedným výborom. Závery však potom by mali byť úlohou ďalších výborov a parlamentov. Tu by som ukončil svoje úvahy. Ďakujem. Ďakujeme za túto prezentáciu. Poprosím jedného z dvoch spravodajcov, pani Toma. Ďakujem za vyjasnenie. Kým položím otázku, mám poznámku zdá sa, že tvrdíte, že otázka trvania nebude otázkou ehm, zdráhania rady. Ja si myslím opak, že to je politické pre radu. No, zažili sme problémy s radou Napríklad, keď sa indikovala možnosť revízie preverenia v rámci finančného rámca. A tu sme videli zdráhanie rady. Chceli sme spustiť ten, túto revíziu finančného rámca. Všetci si my, mysleli, že sme zlíhali. Prečo vlastne? Pretože v skutočnosti, že by to nebolo ľahké, pretože je to je ten demokratický rozmer a integračný rozmer tejto revízie finančného rámca. v rámci komisia parlamentu. Myslím si, že by to bola ťažká e, bitva. Myslím si, že je to aj keď ste to robili st- starostlivo a určite ste bilancovali a ja som presvedčená do tej miery, že 5 plus 5 by sa dalo e, spojiť s e, povinnou revíziou po 5 rokoch. otázka dlhodobého či krátkodobého trvania. E, ide to však tá istá e, vec. V zásade ide o rešpekt demokratických pravidiel, obnovenie parlamentu všetky, každé tri tri roky. Mali by sme v každom prípade hľadať dostatočné trvanie nie len, aby sme spustili politiky štruktúrálne, ale tiež, aby sme hovorili o kontexte. Sme tu v kontexte osobitnom, kde máme výrazné úvahy o ekológii, pokiaľ ide o právo, kde ide viditeľnosť trvanie a na druhej strane sme v období, kedy potrebujeme aj určitú e, zdržanlivosť, flexibilitu, povinná revízia a po... nie možno písať potom e, e, review, revízia. V texte by malo byť naozaj len revízia, je to čosi povinné. To nevyrieši všetky problémy. Problémy, ktoré vzniknú, a myslím si, že je to každému jasné, je, čo sa dá revidovať a čo sa má udržať v dlhom období, čo možno revidovať a čo nie. Ak sa všetko dá revidovať všetko, alebo či sa dá revidovať len marža, Otázka znie nájsť maržu manevrovaciu toho, čo je revidovateľné, čo má trvať dlhodobo. Ja som si kladla otázku, kladla som ju odborníčke, otázka flexibility, toho, čo sa môže e, zmeniť, čo sa dá modifikovať na základe vonkajších kríz, to by sa malo robiť v rámci nástroju flexibility. Nemyslím si, že všetko nemôžno očakávať od trvania. Nad rámec tej revízie potrebujeme e, nástroje, kde môžeme reagovať. A teraz tá otázka, som presvedčená, že môžeme 5 plus 5 použiť flexibilitu. Otázka znie, čo možno revidovať v trvaní má zostať nedotknutelné v rokovaniach. Politická revízia mi pri, príde vám absolútne nevyhnutná. Ďakujeme pani Tome. Teraz dám slovo spravodajcovi, nie tieňovým spravodajcom pán Olbricht, pán Levandovský, v krátkosti otázka e, trvania sa veľmi spája s tou tradičnou pozíciou parlamentu, že by sme náš mandát mali e, zosúľadiť s tými e, viacročnými výhľadmi. Nie 5 nie 7, ale 5. Ale to skutočný súlad je nemožný, vám chcem povedať, pretože my hovoríme len o implementácii. Skutočný finančný výhľad je dizajn, vyjednávania, dohoda a implementácia. A čokoľvek si vyberieme 5, 7, 5 plus 5, dve veci budú vždy neznáme. Najprv trvanie rokovaní. Naposledy 2,5 roka, predtým viac ako rok Teraz potrebujeme zo pár mesiacov, aby sme mali tú dohodu pred voľbami. Vždy je tu však. A potom nepredpovedateľné udalosti. Predtým to bol Gre Grexit. Teraz je tu Brexit. Vždy tu je niečo nepredpovedateľné, skutočná zhoda teda nie je vlastne možná. Ak sa chceme vyhnúť ilúziám, treba tú tradičnú pozíciu parlamentu si vymazať zo slovníka a hovoriť 7 e, rokov je to, osku, je to otestované v komisii v parlamentu strednodobá revízia by nemala byť e, naozaj tak čoskoro 5 plus 5 to je nejaký experiment. Sme v nepreskúmanom území a preto, čo je rozhodujúce, treba vychádzať z toho, čo je fixné a čo je variabilné, čo sa dá transferovať. Toto je rozhodujúce pre jednomyselný postoj členských krajín strednodobia revízia po 5 rokoch, ale tradičný timing, pretože skutočná súhra je nemožná. tieňových spravodajcov sa pýtam, kto by sa chcel vyjadriť, pán Depré. Len rýchlo. neobíde e, ten problém dogmy. Ak by som mal e, zhrnúť moje myšlienky po tom, čo som počul vaše slova, podľa mňa 5 rokov, striktných 5 rokov by som povedal nie. 5 plus 5 by, by som povedal možno snáď. A 7 rokov by som povedal, prečo nie, nechajme si ich. Vysvetlím to. Vysvetlím to. Ak treba zaplatiť nejakú cenu za zmeni, zmenu, myslím si, že ak si necháme rovnakú dobu, ak sa zameráme na tri elementy, získali by sme oveľa viac. Poprvé, rast flexibility, po druhé, zníženie predplánovania, e, pretože E, tá rigidnosť vyplýva práve z toho. A po tretie, v zmysle toho, čo povedala Izabel, definovať podmienky, za ktorých povinne musí byť revízia. Povinne revízia. Takže ak sa zameriame na tieto elementy, rast flexibility, zníženie predbežného vyčlenovania a podmienok, za ktorých je povinná revízia, ja by som neriskoval tú vojnu za to, že by sa modifikovala dĺžka MFF. Ďalej z tieňových, kto sa chce viedriť, nevidím ďalší záujem. I ďalší kolegovia, ak chcete vystúpiť, nech sa páči. Madame Niriada. I don't really want to speak. Neviem, naozaj, e, nechcem naozaj hovoriť, iba som bola vťahnutá do tejto diskusie. E, myslím sa, že o tomto dnes nebudeme schopní rozhodnúť ani nechceme rozhodnúť, ale samozrejme flexibilita, samozrejme, ale nebudem eh, k tomu hovoriť viac a vidím, eh, že pán Fernández eh, o tom hovoril už takmer aj 5 rokov. Pán Fernández, chceli by ste sa ujať slova? Pýta sa predseda. Niekto iný? Pani Tepre hovorí, že so mnou súhlasíte. Pán Olbricht. Just, just very short question. Iba krátka otázka na našeho experta. Toto je veľmi zaujímavá analýza, z ktorej jasne eh, vyplýva, že týchto 5 rokov je negatívnych. Vy ste nám dali do rúk argument, eh, ale ak by ste mali radiť politikom, čo by ste im poradili. Eh, eh, očakávam, že vaša odpoveď bude niečo eh, v zmysle závisí od toho, čo chcete, ale dajte nám veľmi krátku radu z vašeho pohľadu, aké riešenie je najlepšie podľa toho, čo si myslíte, že my chceme. Sedem rokov s mojimi podmienkami. Oui, très, très brièvement, parce que euh, je voulais répondre à, à M. Lewandowski. Iba v krátkosti, eh, pán predseda. Iba zodpoviem eh, tomu, eh, čo povedal pán Lewandowski. Sedem rokov, ako to vidím ja, znamená, že musíme mať revíziu a e, toto obdobie je v skutočnosti krátke. E, a myslím si, že aj e, model 5 plus 5 bude revidovaný po 5 rokoch a budeme sa musieť pozrieť nad spôsobom, na spôsob implementácie. Zatiaľ čo 3,5 roka pán Olbricht a ja sme vedeli veľmi dobre, aké to bolo zložité a myslíme si, že to bolo zvlášť zložité pre implementáciu projektov. Hm, dobre, v poriadku. E, pani Coma, hovorí predseda. E, vy ste vlastne vyzvali pána Fernandesa. Áno, 7 rokov je niečo, s čím môžeme pracovať. Ak budeme hovoriť o 5 plus 5 e, modeli s revíziou, to by mohlo skončiť u, modelu 5 rokov, pretože nevieme celkom presne, čo 5 plus 5 rokov znamená. Máme síce víziu, ale potom by sme mali hovoriť radšej o 10 rokoch namiesto 5 plus 5. E, keď povieme 5 plus 5 s revíziou, e, čo táto revízia bude zahrňať? E, budeme mať revíziu 1 miliardy, pol miliardy, 7 e, rokov je otázka bezpečnosti, ale prečo nie 10, e, ak to bude zahrňať väčšiu flexibilitu ako 7 rokov? Si vous le permettez, moi je trouve qu'il y a, qu'il y a un vrai sujet quand même de... Predseda, e, myslím si, že tu je aj otázka naozaj demokratickej legitimnosti. Pred rokom 2014, ako viete, ja som bol zvolený v maji v roku 2014 a a mne povedali, je to veľmi jednoduché, máme rozpočet e, a máme ta, máte tam tranžu e, v rozpočte. A je to veľmi krehké. A prečo e, musíme chodiť pre každých 5 rokov? No, vtedy mi povedali, máme 10-ročný rozpočet. Pán Fernández hovorí, avšak tu je problém, pán predseda rokovania pre eh, VFR trvá niekoľko rokov. Mohli by sme žiadať eh, o 10-ročný mandát Európskeho parlamentu. O tom by sme tu nemali hovoriť, hovorí predseda. Avšak eh, veci vo svete sa zrýchľujú a to spôl prináša nové problémy. Napríklad výdavky na imigráciu sa znížili pred niekoľkými rokmi. No a to nepreukazuje na E, veľmi dobrú e, ďalekozrakosť a prehľad. Keď hovoríme o 80%, 75%, ďalšie kroky, tam by sme potrebovali oveľa väčšiu flexibilitu. Máme 80 e, rozpočtu, ktorý je už dopredu určený, na čo, na čo bude využitý. Či už je to dvor auditorov, Európsky súdny dvor, Možno by sme sa mohli eh, pozrieť na to, čo sa redistribuje takýmto spôsobom. Eh, zjednodušíme pravidla, eh, pretože v zásade v teréne si ľudia robia čo chcú a napasujú to jednoducho do toho rámca, čo komisia očakáva. Takže dohodnime sa, že takto už nebudeme viac pracovať, pretože vytvárame E, pracovné miesta, tak na komisii, ako aj e, v regiónoch. No ale tá hodnota sa nám niekde stráca. Viem, že naši odborníci budú musieť e, za chvíľku odísť a preto odpovedajte veľmi v krátkosti. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade bolo môjim zámerom dať vám iba jednu, tá, tú najlepšiu možnosť, ktorá by kombinovala ideálnym spôsobom výhody a nevýhody Avšak je jasné, že možnosť jedna nie je schopná eh, vzhľadom na veľmi krátke trvanie. Avšak čo sa týka možnosti 2 eh, a 3, to závisí od pravidel a od flexibility. A je jasné, ako som spomenul, európsky rozpočet eh, je hlavne o in investíciách, do dlhodobých investíciách a e, vyžaduje si e, dlhodobú perspektívu a stabilitu. A práve z tohto dôvodu som presvedčený o tom, e, že prakticky právny základ a právny rámec by mohol byť rozhodnutý na úrovni desiatich rokov, čo sa týka napríklad koheznej politiky, politiky v oblasti výskumu a vývoja Takže Európska únia má dostatočné skúsenosti, aby e, odštartovala takýto e, dlhodobý právny rámec. Ak sa e, pozrieme ďalej, aké sú programové obdobia a VFR, vidíme, že tam nie sú nejaké radikálne e, zmeny. A to ani z pohľadu legislatívneho pozadia. E, bolo, to určit, bolo tu určité preskupenie v niektorých oblastiach a niektoré postupne. Ak e, môžem, hovorí predseda, tie zmeny boli spôsobené tým, že sme nemali dostatočné prostriedky a jednoducho sme znásobili finančné satelity ale samozrejme e, musíme mať aj rozpočet, ktorý je pochopiteľný pre bežných ľudí. Ja si myslím, že je to otázka pravidel, respektíve 10, 15 až 20 e, e, v prípade 10-ročného viacročného finančného rámca by bol určený pre e, rezervu a potom po strednodobej revízii by sa táto e, rezerva mohla začať čerpať. Pretože máme, máme 10-ročný národný rozvojový e, plán v rámci partnerskej dohody na koheznú politiku, na jej financovanie, avšak máme máme jasné, jasne definované ukazovatele. To by malo byť e, vyhodnocované, monitorované po prvej polovici. Ale to bude samozrejme závisieť na konkrétnych e, pravidlách po troch rokoch, po štyroch rokoch, po piatich rokoch a potom by sa mohlo e, prijať určité úpravy, respektíve reštrukturalizácia v rámci kohezných e, alebo nejaké zmeny v koheznom programe by mohli byť e, priateľné. Ale to všetko bude závisieť od pravidel, či to bude 15%, 20% zdrojov. A potom je tu ďalšia vec, čo, to je to, čo ste spomenuli na začiatku, a síce, že je tu zase právny problém, ktorý sa týka kompetencií inštitúcií. To znamená, čo je úloha členských štátov a rady počas strednodobej revízie, či sa vedia dohodnúť na tom, že to je o úloha komisie a parlamentu, aby sa takáto revízia uskutočnila, akým spôsobom, alebo e, budú mať e, štáty e, svoj vlastný názor, príprave svoje vlastné stanovisko. To je ďalší spôsob, ako vyriešiť tento problém. Je jasné, že by bolo oveľa priaznivejšie, keby tento strednodobé hodnotenie bola čisto úlohou komisie a parlamentu. Takže samozrejme členské štáty odsúhlasia celkový finančný rámec na 10 rokov dopredu, ale tú strednodobú revíziu vykonáva iba komisia a parlament. jour tirer les conclusions et nous savons que ça ne sera pas simple. Áno, samozrejme musíme prijať určité závery a je nám jasné, že to vôbec nebude jednoduché. Aká je otázka, e, aká je budúcnosť Európy? To je tá hlavná otázka. E, komisia? E, ďakujem. Ale v prvom rade toto je naozaj otvorená otázka pre komisiu. Nevnímam žiadne predbežné e, rozhodnutie, ktoré by vyplývali z tohto dokumentu. Toto je iba dokument s možnosťami. Možno by som e, poukázal vašu e, pozornosť na fakty, o ktorých sme nehovorili. Napríklad bude tento nadchádzajúci VFR netypický vzhľadom na veľmi špecifické podmienky, nakoľko jeden z čistých prispievateľov nám odchádza. A zda tento viacročný finančný rámec by si vyžadoval e, dodatočnú disciplínu, e, mimoriadné kompromisy, e, ktoré ešte nechcete predpisovať na nadchádzajúcich 10 rokov a nechcete sa nimi viazať. Možno by ste sa mohli zamyslieť nad tým, prijať prechodný viacročný finančný rámec, potom ako Británia odíde, potom e, príde a potom ako odíde Británia, pri, prijate riadny VFR, e, či sa rozhodnete e, pre model 5 plus 5 alebo 10 ročný. Otázka je, aký, aká je ideálny model pre parlament, v ktorej časti mandátu s týmto viacročným finančným rámcom začať keď si zvolíte model 5 plus 5, e, vždy to začne v roku 2021. Vždy začne 18 mesiacov po zvolení nového parlamentu a po 15 e, mesiacoch novozvolenej komisie. Je to to ideálne načasovanie, ktoré chcete mať na celú budúcnosť? Pretože ak budete mať rytmus 5 plus 5, e, potom sa už toto obdobie vo vzťahu k mandátu parlamentu meniť nebude. Možno by ste chceli mať 6-ročné obdobie, aby sa to rozhodovalo k stredu obdobia e, mandátu komisie a e, parlamentu. A potom v neposlednom rade chápem, že existujú rozličné kategórie výdavkov. Niekto by chcel mať dlhší plánovací horizont, niekto kratší ale ja mám 20-ročné skúsenosti z VFR a naučil som sa, že ide, ide o balíček. Každý prvok, každá politika, každý program eh, majú členské štáty, ktoré ich eh, podporujú, alebo v Európskom parlamente ich niekto podporuje. Takže bude veľmi zložité mať dve kategórie programov, jedne, jedna kategória, ktoré bude mať vytesané do kameňa e, obdobie 10 rokov a druhá trieda, ktorá dostane iba 5 rokov. Moja obava je, že vzhľadom na to, že nie sme dohodnutí na ničom, pokiaľ nie sme dohodnutí na všetkom, e, že ak budeme mať, e, že výsledkom bude, že väčšina programov bude fixovaných na 10 rokov, 99 a nebudeme schopní sa dotknúť ničoho, čo je pre, dopredu alokované. A, a budeme môcť rokovať iba o nejakom zlomku súm, ktoré sú vyrokované nad rámec. Takže trochu sa bojím, že e, nebudeme schopní vyrokovať si niektoré veci, ktoré budú iba na 5 rokov a iba na 10 rokov, e, pretože to bude logicky viesť k tomu, že všetko bude fixované e, do v budúcnosti. Dobre, ďakujem, pán Edler. Ďakujem veľmi pekne za uvedenie štvrtého scénáru a to je 6-ročné obdobie. Som zvedavý, či za chvíľu niekto príde s 9-ročným obdobím. Ale aspoň už nemáme to štvoročné obdobie. 10 eh, rokov v tomto dynamickom svete predpokladá, že si zachováme také nástroje, ktoré umožňujú dodatočnú mobilizáciu. Ehm, pretože inak sa tento rozpočet, e, respektíve viacročný finančný rámec, stane tak e, sklerotickým, že budeme prísť, musieť prísť novými nástrojmi e, mobilizácie. A to nie je to, čo my chceme, alebo občania chcú, a o tom nie je demokracia. Aby som to teda zhrnul, kto z našich dvoch spravodajcov sa ujme slova. Áno, nech sa páči, pani Toma. My sme sa, sa už e, o tomto dohodli s pánom Olbrichtom dopredu, že ja sa ujmem slova. Takže v prvom rade, ako som už povedala predtým, musíme mať jasno v tom, že pokiaľ si necháme 7-ročné obdobie, s revíziou. E, po 3,5 e, e, roku budeme musieť túto revíziu vykonávať častejšie, ako sme zvyknutí. A aby som zhrnula to, čo povedal pán Depre, 5 plus, model 5 plus 5 s revíziou po 5 rokov je rovnaké ako mať 10 rokov, len sa to vníma z obidvoch z rozličných strán. A všetko bude závisieť od toho. Tá skutočná diskusia sa netýka, e, či je to 5 plus 5 alebo 10 rokov s revíziou. Tá skutočná diskusia sa odvíja, čo, ktoré dlhodobé politiky musia byť zachované z dlhodobého hľadiska a ktoré budú v tom krátkodobom to by, na, to by sme sa vyhli takému scenáru, ktorý ste načetli vy, pán predseda, ako e, trustových, trastových fondov a e, mobilizačných o, opatrení. Potrebujeme dodatočnú flexibilitu, aby sme videli, čo musíme významným spôsobom zmeniť v rámci revízie. Takže tá e, debata e, bude o nedotknutelných dlhodobých politikách ktoré nebudú nevyhnutne krátkodobé, ale bude jasné, že budú e, si vyžadovať väčšiu flexibilitu, ktorá e, v nich e, bude. Ďakujem komisii za ich upozornenie, ako vidia, o prechodnom, prípadnom prechodnom viacročnom finančnom rámci, pretože aj jedna aj druhá inštitúcia sa ocitne naozaj v komplikovanej situácii a chcel by som takisto, chcel by som takisto prizvukovať to, že otázky podmienok, na základe ktorých sa uskutoční revízia, musia byť jasne definované. A takisto si myslím, že keď hovoríme o dlhodobých politikách, potrebujeme takisto strednodobú revíziu. Pozrime sa na politiku kohézie napríklad ak sa pozrieme na koheznú politiku, ak si uvedomíme, že nefunguje, eh, máme mm, ju eh, jednoducho vyhodiť z okna. No nie, musíme napraviť to, čo dobre nefunguje. Nie len ju iba vyhodiť. No na záver ešte posledná vec, aby som zareagovala na slova komisie. Tomu, čo ste povedali, že s nemôžeme mať eh, dlhodobé krátkodobé politiky, pretože rokovania rade sú balíčkom. Ja vám na to poviem, že ak je to tak, tak teda máme mm, dlhodobé, krátkodobé politiky, pretože čo je e, mm, balíček, je to politika rokovaní, ktoré nemajú e, víziu, e, nezohľadňujú pridanú hodnotu, ale sú to len politiky rokovania krátkozraké, My to musíme prekonať a vyhnúť sa v maximálnej miere e, takýmto postupom, ak chceme zaužívať postupy lepšie, tak mne sa zdá veľmi dobrým spôsobom revidovať e, finančnú budúcnosť Európskej únie. Práve takto. Ďakujem pekne, pani Toma. Pán Olbricht, všetko bolo povedané, zdá sa. Dobre, takže ak chcete, tak e, ak chcete že zmeniť, tak treba robiť tlak na pána Depreho a Levandovského, aby vyžil svoj návrh právu. Čím viac bude vlastných zdrojov, tým menej nižšie budú príspevky členských štátov a budeme hovoriť o solidárnej Európe a komunitárnom eh, duchu. Bon, écoutez, on va continuer parce que nous n'aurons des traducteurs que jusqu'à 18h30. Budeme pokračovať, pretože naši prekladatelia dostanú len do 18.30. Pani Gardia Zabal nám predstaví jej správu o EIB. Pani spravodajkyňa, máte slovo. Nech sa vám páči. Hm, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. No ja som si pripravila veľmi podrobnú prezentáciu všetkých detajlov, ale mm, my už sme máme meškanie pol hodinu a preto sa budem sústrediť len na tie najdôležitejšie témy. Samozrejme máte úplnú pravdu. Poprvýkrát mm, vybre pre rozpočet máme úlohu pripraviť takéto detailné rozsiahle správy. No a práve preto som rozdelila tie elementy do piatich častí, mizy, pre ktorými stojíme ako Európska únia a dopady na politiku. Musíme vstúpať ako Európska únia a potom projekty, investície a tak ďalej. Vychádzajú z EIB, takže to je dôležitý faktor, ktorý verejne aj súkromne uvoľňuje prostriedky a pre, preto tomu pripisujeme taký význam. A politika EIB celkovo je vidíme to slušne vysokosť na politike malých stredných podnikoch a ako sa efektívne podporuje. Ja myslím, že by to trebalo podporiť eh, hlavne teda tie regióny, ktoré to najviac potrebujú. Najvyšší rating, príslušná kvalita by mohli získavať eh, podporu EIB, projekty, ktoré neprinášajú len hospodársky prínos, ale aj sociálny prínos je pre nás dôležité. A rada by som ešte poukázala na jednu vec. Parížska dohoda, boj proti klimatickým zmenám, to je pre nás zásadné. ide o to, stratégia v oblasti energetickej politiky v EÚ no, bola prepracovaná, to je dôležité, a to umožní, aby postupne prestali používať fosilné palivá a inú politiku a ešte niečo, čo treba zdôrazniť. Všetko, čo súvisí s krízou a s používaním, použitím a zneužívaním migračnej krízy, posilnenie odolnosti a ďalej samotný fond, ktorý Fond pre udržateľný rozvoj, to je zásadné a treba sa zamyslieť, že ideme, aby sme boli dôležitým, podielali sa na formovaní a čo je politika zrovnoprávnenia, existovali už, vznikli už viacer prístupy, ktoré sú dobré, ale potrebujeme konkrétny plán a veľa toho si treba uvedomiť a takto na tom ďalej pracovať. EIB infraštruktúra. A v každom prípade treba na tom pracovať ďalej, minimálne s ohľadom na všeobecné výzvy. Ďalej boj proti daňovým únikom, daňovým podvodom a tak ďalej. Ja myslím, že my sme mali mať ambiciozne ciele, boli zaznamenané už dôležité pokroky, to sme videli napríklad v správe o EFSI, aj s ohľadom na Fond pre udržateľný rozvoj. Ale EIB má vynikajúcu pozíciu na to, aby vytváralo pracovné miesta a posilňovala vzťahy, pomocou ktorých sa zatiaľ nepracovalo dobre. Okrem toho, aby žiadali správy no, umožní lepšie kontroly. Ďalšou dôležitou časťou je transparentnosť zohľadňovať v rokovaní, na ktorými dozerá EIB, na to, že rozpočet musí zaisťovať väčšinu týchto politík pri informácie to musí byť ďalej súčasťou rozpočtu a ďalej politika ohľadom informátorov, bielých vrán, no, indikátory, ktoré tu sú, ďalej projekty boli príslušne zdôraznené ich hodnota a myslím, že to zodpoveda aj tomu, čo sme pohovorili naposledy týka investičných historov. Eh, hovorili sme o tom včera, poukazovalo, poukázalo sa na to, že je, to je príležitosť, ktoré, príležitosti, ktoré treba eh, využiť eh, na vyvolanie príslušných synergických efektov, ďalej prepracovanie systému sťažnosti, tomu sa práve venujeme. Dobre, pokračuje pani Gardia Zabal. Systém podávania sťažnosti. Ja som to tak preložil do španielčiny. Vidíme, ako je presný názov. Tomu sa treba venovať, samozrejme tu aj kritika, ombudsman a tak ďalej. My musíme sa tomu venovať veľmi pozitívne pri reforme systému podávania žiadosti, aby sme stali obsahovať pri tom a ďalej finančné opatrenia naďalej verejný prospech a všeobecné Európskej únie musíme na zreteli, že v prospech a zatiaľ sa tomu si na to nesmieme zaobúdať hlavne eh, v jednotlivých projektoch treba hodnotiť pridanú hodnotu, súvisť s ďalšími projektami a dopady v jednotlivých krajinách. Nie je to investície do jednej oblasti a nie sú rovnaké v jednotlivých krajinách, takže modulácia cien v závislosti od okolností. A posledná vec, eh, sa blížim k záveru, je o poradné služby. To je dôležitá súčasť správy, pretože veľmi často vidíme, že koneční používateľia tie programy, ktorých sa e, môžu zúčastňovať, vôbec nepoznajú. Chyba je tu nedostatečná komunikácia. Tu je veľké manko. Treba sa snažiť, aby sa to dostalo všade, aby národné podporné banky alebo informačné banky, aby sa to k nim dostalo, tak aby skutočne v obraze, aby to zlyhalo kvôli nedostatočným informáciám. Ďakujem veľmi pekne za túto prvú informácie, prvú informáciu. Aktivitom. Žiadaj reakciu zastupcov IB. predtým, než vám dám slovo, požiadam našich kolegov, tieňových spravodajcov, alebo tieňového spravodajca Sikrena Moršana, aby sa vyjadril. Ďakujem pekne, pán predseda. Len veľmi stručne. Rád by som sa vyjadril niektorým otázkam, o ktorých budem hovoriť aj v mojich pozmeňujúcich návrhoch. Ale ešte predtým chcem poďakovať Eider za jej správu, ktorá bez pochyby je správnym smerom. A keď to hovorím, nemyslím, že je No, trochu tým správnym smerom ma ešte nás veľa práce. Nie, tá správa už je veľmi dobrá, je niekoľko oblastí, kde spoločne budeme venovať ešte odchádzajúcich týždňov, najskôr FC. Zapojenie EIB do FC jeden z dôvodov, prečo náš výbor dostal e, cieľ tejto správe a myslím, že ešte musíme správe prediskutovať detaľnejšie. Po druhé, áno, my sme si hlavne v prípade FC eh, zvolili, že budeme vyberať tie najlepšie projekty, nechceme geografickú prezentáciu, nechceme to meniť, nebudeme to meniť, ale teraz vidíme, že v niektorých členských štátoch koncentrácia, pretože v iných, eh, hlavne tie novšie, majú štruktúrálne eh, nevýhody, menšie skúsenosti, banky, no a my chceme, aby EIB bude angažovať v poradných aktivitách v štátoch, ktoré majú štruktúrálne znevýhodenia. Po tretie, no, verový rating je dôležitá téma, ale my chceme, aby EIB investovala tiež do rizikovejších programov, projektov. Nie je protiklad, oni vedia lepšie ako my, ako zorganizovať svoje portfólio aby mohli investovať do rizikovejších eh, projektov, aby neohrozili svoj dobrý rating a ďalej malé a stredné podniky zameranie na MSP. To je kľúčové pre rast a vytváranie pracovných miest a vieme, že v mnohých členských štátoch malé a stredné podniky ešte majú problém s prístupom k financovaniu. Čo sa týka externého mandátu pre pôžičky v nadchádzajúcich týždňoch, ja sa budem musieť zaoberať tým, ako to v správe prominentnejšie spomenúť. A ďalej samozrejme vítam zvyšenú úlohu, ktorú má EIB v boji proti migračnej kríze, mm, hlavným príčinám. My sme spolu boli tento rok v Tunisku, v Jordáne, v Libanonsku. No a myslím, že EIB môže zohrať kľúčovú úlohu pri investíciách do infraštruktúry, energetiky, dodávky vody, tiež zdravie, vzdelávanie, sociálna infraštruktúra, podpora hospodárskych aktivít, podporujú často malé stredné podniky, lokálne a posledná pripomienka Brexit. Brexit bude mať dopad na aktivity EIB. Je v našom záujme, aby kontinuita aktivita bola zachovaná, takže plynulý prechod EIB na 28 členských štátov, na niekto s 27, o tom treba tiež hovoriť. To je všetko z mojej strany, ja sa teším na spoluprácu s tebou, Eider, s tými spravodajcami ostatnými na tejto správe nadchádzajúcich týždňov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pomôžem pán Ali. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegyne, kolegové, na úvod by som chcel poďakovať spravodajcovi za, za jeho správy týkajúci sa aktivít EIB na to, aby sme predstavili obraz aktivít banka, politika, politikách, finančných operáciách a komunikáciách. Komunikácia, tak ako bolo povedané, tento prístup je správny, pretože cieľom Európskej investičnej banky je prispieť k hospodárskej, ekonomickej, sociálnej integrácii, kohézii, slušnými nástrojmi. Ehm, financovania EÚ sú kľúčovým momentom pri pridanej hodnote a zaistení líderstva EÚ v otázkach kompetent, konkurencieschopnosti inovácií, infraštruktúry a atraktivity. V tomto hľade treba spomenúť tiež na trebu konzistentnosti finančných aktivity EÚ so stratégiou EÚ a politických priorit EIB kľúčovým aktérom musí maximálne efektivitu hodnoty za finančné zdroje je dôležité, aby EIB dala pozor e, na všetky efekty pri definovaní investičných aktivít a rozhodnutí. to čo rast HDP a vytváranie e, pracovných miest je dôležité pre nás, a hodnotenie e, dopadov aktivít EIB v nadchádzajúcich rokoch je dôležité krátkodobé výsledky roku 2017 o 0,8 medzičného HDP a narastu zamestnanosti 830 tisíc pracovných miest. Dlhodobé efekty a výsledky do roku 2030 hovoria o náraste HDP o 1,4 a ďalšie pracovné miesta, výšky počet 1 400 tisíc, zrechlenie ekonomickej obnovy EÚ a zaistenie kohézie. No, na to je potrebná vyvážená stratégia a geografické prerozdelenie projektov a investície v členských štátoch. Dopady EIB na implementáciu kľúčových verejných politických oblastí sa monitorovať a výsledkami investícií v kľúčových oblastiach, inovácie, zručnosti vedomí malé a stredné podniky, infraštruktúra a životné prostredie EIB musí prispievať indikátor indikátorom hlavne príspevkami politikám EÚ prehlbenie transparentnosti a zodpovednosti aj internej kontroly EIB sú predpokladmi lepšieho správy a riadenia. EIB musí bojovať proti daňovým únikom a podvodom, neloboreným aktivitám a praniu špinavých peňazí. S na dôležitosť financovania EIB pre hospodárske ciele je dôležité, aby aktivity boli plnené tých najvyšších možných štandardov. Ďakujem pekne, ďakujem pekne drahý kolega. Zdá sa, že nikto už nežiada o slovo. Slovo dostáva pán Olivier z banky, ktorý vystúpi v mene EIB. Prosím, stručne. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Tiež ďakujem spravodajkyni za túto prezentáciu. Ja skutočne to poviem stručne. Rád by som zareagoval na niektoré veci všetkým súhlasíme so všeobecným hodnotením vedeným správe aj hľadiska ekonomickej obnovy a pri investícii. Investície zmotňujú, ale ešte je veľké, veľká nerovnováha medzi podnikmi, regiónmi, štátmi a geografickými oblastiami. Vieme, že niekde je to silné a podporuje to fiskálnu konsolidáciu, takže musíme eh, snažiť podporu verejných a súkromných investícií. No a pravda, že EIB môže to využiť a priniesť pridanú hodnotu investičný plán a, a eh, implementácia EFSI je dôležitým motorom pre banku. Umožnilo nám to sa angažovať eh, v rizikovejších operáciách. No a tiež to ukazuje tu EIB, zistí sa, že financovanie prinesie dôležitú pridanú hodnotu. Rád by som tiež zareagoval na priority EIB. EIB má za hlavnú misiu posilňovať implementáciu európskych politík, to je jasné. A čo sa týka podpory malých a stredných podnikov, tak tie sú stále jedným z cieľom, z cieľov EIB. Keď sa pozriete na objem aktivít v roku 2017, tak 86 miliard sme venovali do financovania týchto projektov a 33-34 miliard bolo venovaný malým a stredným podnikom, takže je to jedno z našich hlavných priorít a je jasné, že v tejto oblasti no, sú dôležité trhy, ktoré si e, vyžadujú naše zásahy. Pokiaľ ide o geografickú rovnováhu, sme ochotní Eh, investovať, investičný plán umožnil ešte viac činností, aby sme mali významný regionálny dopad a aby sme technicky pomáhali, pretože nie všetky členské krajiny majú banku s kapacitou na štrukturovanie projektov. To je veľmi dôležité my sa snažíme byť prítomní i fyzicky a ak to nejde, tak spolupracovať e, s cieľom do, dosahovať aj technickú pomoc. A ďalej potom, pokiaľ ide o dve dimenzie transparentnosti, zdaňovania, určite je to priorita pre banku. Naše postupy adaptujeme na nové opatrenia pokiaľ ide o transparentnosť a zdaňovanie, snažíme sa publikovať e, zápisnice z zasadnutí e, správnej rady. To je taký ten pokus o transparentnosť. Ďalej, pokiaľ ide o komunikáciu, áno, pokiaľ ide o komunikáciu, je našou vôľou snažiť sa viac komunikovať o projektoch, ktoré majú podporu z komunitárneho rozpočtu. Sme si tejto problematiky vedomí a budeme na nej i viac pracovať. Máme tu dve generálne riaditeľstva i za komisiu. Nech sa páči vaše pozorovania. ECFIN najprv. Väčšina z komentárov ktoré sú v tej správe. Takže my nie nevyhnutne máme čo dodať. Vítame aktivity, teda vítame tú správu k aktivitám a tešíme sa aj na ďalšie. Eh, informácie, veľmi nás to zaujíma. Pani Gardia Zabal s záverom. Veľmi stručne. Vypočula som si, čo povedal EIB, tieňoví spravodajcovia. Naše želania do budúcnosti sa stretajú ako sa povedal, ako sa tu rieši sa to všeobecne, pretože najmä pri EPSI je tak všetko tak trochu vo vzduchu. Mali sme dojem, že bude ešte čas na pozmienice návrhy. Vďaka tejto iniciatívnej správe máme len ob, obmedzenú dĺžku. Ja som ju trošku prekročila. Niektoré veci museli zostať vo vzduchu. Mám tu i ďalšiu tému. Diskutujeme o tom, máme tu návrh regionálneho návrhu Mám tu určité pochybnosti, hovoríme tu o operatívnom pláne 2017 až 2019. To je práve ten čas, kedy bude Brexit. Dnes predpoludním sme hovorili práve o prechodnom období. Mal som, pochybno, mal som pochybnosti, či to tam napísať, ale myslím si, tak či onak to bude v rozprave preto i táto téma zostala tak trochu e, v ovzduší a verím, že sa to lepšie vyjasní cez pozmenujúce návrhy. Máme čas do 6. novembra na pozmenujúce návrhy. 4. december potom ďalej a v pléne január alebo február. február. Pán Viaty. pokiaľ ide o globalizačný fond. Telefonická platforma, ktorá sa delokalizuje. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Aj e, v tomto prípade, podobne ako v iných situáciách, vychádzame eh, z Fondu Solidarity eh, pre globalizácie. Eh, to, čo bolo kvantifikované talianskou vládou na viac ako 5 miliónov eur a 3 milióny 300 tisíc budú financované z Fondu pre globalizácie. Pretože sa to týka 1600 pracovníkov, väčšina z nich sú e, ženy e, e, vo vekovej kategórii nad 50 rokov. Takže chápeme, prečo je toto nesmierne dôležité. Je to kríza celého sektora. A v Taliansku, rovnako ako v Európe, je to situácia, ktorá sa opakuje veľmi často. Videli sme, že práve pracovné miesta v tejto oblasti sa znížili o 45 a zatiaľ sociálnym partnerom sa nedarilo nájsť uspokojivú e, dohodu e, predovšetkým e, pre pracovníkov a pracovníčky. Čo sa týka tejto iniciatívy prostredníctvom Fondu pre globalizáciu, sa týka postupného presúvania pracovníkov na základe talianskej e, legislatívy. Takže ide o integráciu, rekvalifikáciu. Čo sa e, týka e, konkrétne Talianska, parlament aj vláda pracujú na novej zákonnej úprave, ktorá by dala väčšiu flexibilitu pracovníkom a samozrejme zameriavajú sa na komunikáciu so spoločnosťami, aby sa vytvorili nový súhlas zo strany a umožnili príjmať aj legislatívu ad hoc. Takže toto sú naozaj zabezpečovacie legislatívne prostriedky. E, samozrejme, e, samozrejme e, termíny na predkladanie pozmeňovacích návrhoch poviete vy, ale samozrejme boli by sme radi, keby sa o tom dalo hlasovať na novembrevej plenárke. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem. Sú k tomu otázky? Nie. 17. október je dátumom na podávanie pozmeňujúcej návrhu. 9. sa hlasuje v výbore a v plene v novembri. Uprostred novembra. Pán Novakov teraz iniciatíva pre zamestnanosť mladých. Ďakujem. Budem stručný, pretože čas plinie. V roku 2014 to bol prvý rok e, v parlamente i vtedy boli tu sľuby Junckerové, hlavne bojovať proti nezamestnanosti mladých. A to bol jeden z najväčších problémov mladých ľudí vo väčšine členských krajín. Odtedy sme prešli dlhou cestou, podľa mňa. Dnešný dokument sa snaží e, o úvahy o týchto úspechoch, ktoré sme dosiahli. Hoc pokrýva doterajšie činnosť, ja sa pozerám skôr do budúcnosti. A rád by som hovoril o období za roku, po roku 2020. Vidím tu 6 krokov, ako by sme mohli na tom v tom pokračovať. Lepšie a viac investovať, to je prvá vec Videli sme mnohé výsledky, je to jasné. Iniciatíva o nezamestnanosti mladých. To sa, na to sa pozerá každý populista v každej členskej krajine. Je to jasný výsledok. V našej krajine našlo 16 tisíc mladých ľudí stále pracovné miesto. Takže ťažko hľadať argumenty proti Takže budúcnosť je investovať ešte viac a lepšie. Plánovať strategicky ďalej. Nie len hovoriť o dovršených projektoch, ale pozrieť sa, aké sú skutočné výsledky, ako možno dosiať, dostať e, viac ľudí vytvoriť viac pracovných miest, ako znížiť počet nezaškolených. Treba to zjednodušiť. Ťažko nájsť dôvod na pochopiť, prečo teda takýto program, ktorý je navrhnutý pre mladých, niekedy má ťažké požiadavky a podporuje sa na miestach, kde mladí nikdy nechodia. Nie je to veľký, veľký krok, myslím si, že je to dosiahnutelné, takže musíme vychádzať e, vzdať sa ne, e, prebytočných postupov tie, ktoré nie sú dobre pochopiteľné. Musíme komunikovať o výsledkoch, to je tých 5 krokov. Veľa ľudí získa, získali prácu vďaka tejto iniciatíve. A keď s nimi hovoríte, keď sa pýtate, ako sa to udialo, nikto nepovie, že to je vďaka tejto e, iniciatíve EÚ. Hovoria, že je to vláda, starostovia a iní, ktorí im pomohli. Možno by sme mali viac investovať do vysvetľovania, ako programy fungujú, ako pomáhajú. zlepšovaniu životov mladých ľudí. Takže ja by som rád počul názory kolegov tu. Moje dvere sú samozrejme otvorené všetkým, ktorí chcú podať pozmeňujúce návrhy. Každý názor, konštruktívny návrh sa posúdi a rozpočet EÚ nie je len o číslach. Iniciatíva o nezamestnanosti mladých je argumentom, ktorý podľa mňa treba vnímať ako príklad, čo možno dosiahnuť spoločne. Rád by som videl rast, ek, expanziu a viac plnenia. Báza je dobrá a týmto smerom myslím si možno ísť ďalej. Ďakujem vám. Merci, cher collègue. Ďakujeme, kolega. Nepochybujem, že každý z nás to považuje za prioritu. Nezamestnanosť je naozaj škandalozným faktom. Dvaja tieňoví spravodajcovia, pán Donano, najprv mohol by som povedať veľa vecí, ale budem stručný vzhľadom na rýchle plynutie času. V princípe súhlasím s kolegom Novakovom, pokiaľ ide o význam Pokiaľ ide o otázku rozpočtovej kapacity, komunikácie, to ste evokovali, je to veľmi dôležité. A v zásade schvalujem tú správu. Mám však tri pozorovania týkajúce sa možných rizík, pokiaľ ide o spájanie rôznych zdrojov. Určite sú tu zdroje, e, z tejto záruky, takisto program pre inovácie, takisto Európska solidarita tiež množstvo programov, ktorých sa tá e, situácia týka. Súhlasím s myšlienkou e, zjednodušenia Možno vidieť evaluácie ex ante, ex post. Nemala by to byť ale úplná prekážka. Ak sa pozrieme na e, množstvo e, byrokracie, vidíme, že za tým nie je nejaká reakcia. Treba sa postarať o to, aby to nebolo veľa prekážok e, ex ante. Tu tiež je podstata v tom, aby e, to boli výsledky, tie e, sa počítajú. To sa mi zdá byť naozaj principiálne kritérium. Ja teda som e, v podstate k celku súhlasím. To, čo som povedal, potom zdokumentujem i pozmeňujúcimi návrhmi. Teraz pani Jetemáky. I ja budem stručná. Chcem zdôrazniť, že EÚ výrazne pomohla e, tomu, tejto oblasti a týmto smerom treba i pokračovať, keď e, navrhujeme rozpočty budúcich rokov. Iniciatíva pre mladých musí byť hnacou silou pre lepšiu koordináciu v oblasti zamestnanosti a vzdelávania. Toto treba robiť hlavne v tých, tých členských krajinách, ktoré majú veľkú mieru nezamestnanosti. Sú tu veľké rozdiely v členských krajinách Treba si vymeniť eh, názory eh, a najlepšie skúsenosti v tejto oblasti, aby sme vedeli znížiť tieto problémy. Eh, problém nezamestnanosti mladých je prioritou EÚ, ktorú zdieľame a tak by to malo zostať i v budúcnosti musím povedať, že bohužiaľ nezamestnanosť mladých zostáva veľkou výzvou. Chcem tiež zdôrazniť, že ak, e, e, ak máme znižiť nezamestnanosť mladých, fondy treba dobre zacieliť a rozdiely medzi členskými krajinami by mali byť použité na najlepšie e, riešenia a efektívnosť. Je tu teda ešte mnoho práce. Ďakujem. Chcel by ešte niekto pohovoriť? Nikto. Pán Novakov, komisia zverejnila v štvrtok 5. októbra e, návrh odporúčania rade s cieľom v Európe vytvoriť e, rámec pre efektívne e, zaškolovanie, kvalitné. Myslíte si, že tento nástroj by sme mohli využiť na práve zlepšenie školení, pretože sú to európske krajiny, ktoré majú dlhú tradíciu. U nich sa zjaví byť zamestnateľnosť vlády oveľa silnejšia. Ehm, súviselo by to s tou iniciatívou pre mladých? Pán spravodajca, máte slovo. Ďakujem, mohlo by to tak byť. Momentík. Ešte chcel vystúpiť kolega Warts. Rád by som sa domnieval, že tá, tento program by znížil význam e, času, e, ale zdá sa, že štrukturálne zmeny to e, sa nezmení. Takže tie programy sa musia prispôsobiť pôsobiť. Určite je to nebezpečné, keď sa pozrieme na tieto veci takým tým paušálnym prístupom. Treba sa pozrieť na tie najlepšie a snažiť sa všetko tak smerovať, vytvoriť určité kritéria, ktoré sú najlepšie, aby sme tieto veci hodnotili. Keď sa teda učíme, treba si uvedomovať, aká je potreba zmien, rozvíjať hodnoty a chápanie, taktiež však demonstrovať toto, ako plinie čas a prispôsobiť programy na meniace sa požiadavky hospodárstva. Ďakujeme. Pán spravodajca, nech sa páči, uzavrite to. Ďakujem veľmi pekne, pán, sprav, eh, pán predseda. A, a zda tá najvýznamnejšia e, výzva ohľadom nezamestnanosti mladých, ako napríklad v krajinách ako Španielsko a, a Grécko, je to, že takéto opatrenia by nefungovali inde ako vo Fínsku alebo v Belgínsku. E, na vysporiadanie sa s touto záležitosťou je umožniť miestným orgánom, respektíve štátnym orgánom, e, nájsť najlepšie riešenie pre konkrétnych príjimateľov pomoci. Ak vymyslíme nejaký bežný e, štandard, e, vzhľadom na povahu problému v niektorých členských e, problémov, v niektorých, v prípade niektorých členských štátoch, to bude fungovať dokonalo. Avšak v niektorých členských štátoch na základe kultúrnych rozdielov, vzdelávacích systémov alebo hoc čoho to fungovať nebude. Takže nový návrh má potenciál. A ja si myslím, že by sme to mohli zvážiť ako dobrý prístup, ale nie vo všetkých 27 členských štátoch. Ale myslím si, že vo väčšine štátoch, e, štátov e, to e, nájde ako to bude fungovať. E, povedzme, že toto je jednovrstvový problém. Ak nedájdeme udržateľné riešenie teraz, 5 e, rok, za 5 rokov to nebude len, ne, len nezamestnanosť, e, ale potenciál Európy bude oslab, oslabovaný odlivom mozgov, budú nám chýbať hm, mladí vedci, mladí umelci, a mladé talenty v kultúre, vzdelávaní a v iných oblastiach. Takže že tento program e, by mal e, napredovať a pokračovať aj naďalej. A nemali by sme byť e, obeťou krátenia rozpočtu len preto, že musíme čeliť aj iným krízam. Musíme nájsť cestu, ako dáme ľuďom pocit bezpečnosti od, od tém, ako sú imigranti, kontroly na hraniciach. Avšak túto prioritu nezamestnanosti mladých by sme si mali zachovať aj do budúcnosti. Aby som to uzavrel, vidíme, že kohezné fondy sú teraz eh, opätovne dávané k dispozícii členským štátom vo výške 7 miliárd. Môžeme sa dohodnúť na to, že investície do učňovského odborného vzdelávania by bola investícia do budúcnosti ktorá by eh, zvýšila zamestnanosť mladých ľudí vo všetkých eh, odboroch a rád by som s vami hovoril aj o tom. A prosím, vráťte sa k tomu. Je na škodu, že tento rok e, bude prebytok 7 miliárd, ktoré budú dané k dispozícii naspäť členským štátom. A prosím, pamätajte na moje slova. Za rok e, budeme mať toľko žiadostí o platbu, že budeme mať naopak oneskorené platby. Takže musíme chápať, prečo členské štáty sa správajú tak, ako sa správajú. A je naozaj veľmi ťažké žiadať viac, pretože dokonca aj to, e, čo je k dispozícii v súčasnosti, nie je do plnej miery čerpané. Nechcem samozrejme prechádzať k unáhledným záverom ohľadom koheznej politiky, avšak myslím si, že práve táto iniciatíva na podporu zamestnaní mladých ľudí eh, by mohla byť financovaná ešte z ďalších štrukturálnych fondoch. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi povedať, že dátum na predkladanie pozmeniecich návrhov je 12. Ok- 13. oktobra 8 o 17.22. novembra budeme hlasovať na výbore e, pre rozpočet a 4. novembra bude hlasovanie na plenárnom zasadnutí. E, gestorský výbor je výbor MP a v decembri teda sa bude hlasovať na plenárnom zasadnutie. To nás privádza e, k budu, poslednému bodu dnešného programu a to je spravodajca výboru e, Jens Geier, e, ktorý hovorí o agentúrach a teraz mu dám slovo na prevádzkové riadenie rozsiahlých informačných systémov. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Áno, áno, naozaj tu máme taký politický highlight na koniec e, dňa vzhľadom na spoločné vyhodnotenie a spoločné úlohy E, ktoré vychádzajú z EU LISA, je základ tejto agentúry e, prerobený. A ako ste správne poznamenali, musíme predovšetkým hovoriť, obsiahnuť tie politiky, e, ktoré sa riešia na Hm, pro, na výbore LIBA, takže EU LISA spravuje obrovské databázy a samozrejme e, technicky e, e, spravuje aj databázy ako Eurodac, Schengen a aj autorizačný systém a musí ich garantovať. Táto agentúra sídli v Estonsku, v Taline a, a polovica samozrejme je z iného mesta, zo Štrasburgu a samozrejme je to naozaj je zaujímavé, ale že ďalší zamestnanci sú iba z Rakúska, takže takáto veľká agentúra v podstate zamestnáva iba ľudí z troch členských štátov. My k tomu z pohľadu výboru pre rozpočet môžeme dodať iba veľmi málo. Na, vysiedrili sme sa k návrhu komisie. V odseku 1 sa hovorí o e, rýchlom jednaní a priamej e, podpore v núdzových situáciách e, pri poskytovaní činnosti EU LISA, o tom, ako sa majú rozdeľovať tieto náklady. Agentúra by mala znášať náklad v postihnutých štátoch a samozrejme to samozrejme predpokladá aj štatút e, agentúry. Ak e, pokiaľ skupina viac, skupina viac ako šiestich e, členských štátov spolupracuje pri poskytovaní technickej podpory, potom takto samozrejme by takáto agentúra mala znášať takéto náklady sama. Čo sa týka príkroku 4, zdá sa, že toto je niečo, o čom hovoríme 4, kde je to len, kde je to len možné Ehm, pretože Európsky parlament eh, hovorí o nominovaní zástupca. To je v rámci politiky spoločného prístupu. A eh, samozrejme, môj piatý pozmeňovací návrh eh, je, ktorý je známy, známy tieto agentúry môžu mať eh, aj vlastnú agentúru, ktorá poskytuje prekladateľské eh, služby. Eh, pre, preto by bolo možné, aby agentúra si mohla obstarať tieto služby aj inak a iným spôsobom, tak ako je to stanovené v štatúte, keď je to nutné. Správna rada môže byť samozrejme dopytovaná zo strany komisie a ešte sme neuzatvorili, kde všade všetky, kde všetky pozmeňovacie a návrhy e, budú kryté a samozrejme zistujeme e, dva pozmeňovacie návrhy sa zaoberajú úlohou riaditeľa a prerozdelením nákladov a samozrejme pre distribúciu aj s ostatnými agentúrami. A 12. oktobra je e, termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov a e, čo sa týka zatvoriek, e, hovoríme tu o interoperabilite a o a o výsledkoch, ktoré nemajú dopad e, na rozpočet. To je vlastne aj na základe kolegov z Libe, ktorí samozrejme hovoria o tom, že to nemá žiadne dopady na rozpočet a preto e, som nechcel sa k tomu ďalej vyjadrovať. Ďakujem veľmi pekne, pán spravodajca. E, tak to objasnilo veci. Chceli by sa k tomu vyjadriť aj tieňoví spravodajcovia, pokiaľ tomu tak nie je. Zdá sa, že tieňový spravodajca, respektíve tieňová spravodajkyňa verí spravodajcovi Tak ako bolo už povedané, termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 12. oktober, čiže pozajtra hlasovanie na výbore pre rozpočt eh, bude 22. respektíve 23. novembra. Nemôžete nič povedať v reakcii na tieňových spravodajcov, lebo nehovorili a zatiaľ nemôžeme reagovať ani na správu. Avšak možno komisia chce niečo dodala. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Budem veľmi stručný. Chcel by som sa poďakovať spravodajcovi eh, za návrh stanoviska. Hm, prečítali sme si eh, veľmi pozorne 8 navrhovaných pozmeňovacích návrhov. Nemáme s nimi nejaké výrazné problémy. Ani vy, eh, samozrejme, sú niektoré prípady, kde by sme radšej zachovali pôvodný text komisie, to asi nie je prekvapivé, a e, niektoré iné pozmeňovacie návrhy s tými p, e, plne súhlasíme, ako je pozmeňovacie návrhy 3 a 8. Avšak, e, čo sa týka podstaty, nemáme nejaký väčší problém zo strany komisie. Takže ďakujem veľmi pekne. Dobre, takže zdá sa, že dostanete podporu komisie, hovorí predseda. Dobre, teraz prejdeme na bod e, rôzne. Má niekto niečo do bodu rôzne? Pokiaľ tomu tak nie je, v tomto prípade môžem uzatvoriť dnešné stretnutie. Ďakujem vám za účasť. A ocenil by som predovšetkým tých, ktorí ostali až do konca. Ukončujem naše dnešné stretnutie.